No. Uh, Colleagues. Vážení kolegovia, dobré popoludne. Všetkých vás srdečne vítam na ďalšom veľmi dôležitom zasudnutí nášho výboru. Máme dve vypočutia dvoch vážených hostí eh, v kontexte nášho vyšetrovacieho výboru. Dostala som niekoľko možno, že podnetov. Je tu vraj málo svetla, ale e, musia zatiahnuť, ostať zatiahnuté okná kvôli hlavne priamému prenosu a e, kamere, ktorá nás berie. Tlmočenie máme v 18 jazykoch čiže sme e, vysielaní live a teda dokumenty sú len v elektronickej podobe, ako vždy. Vážení kolegovia, mám dva odkazy, ktoré sa týkajú času. Času nemáme nikdy na zvyš pri práce, práci nášho výboru, ale hlavne dnes e, v kontexte dvoch vypočutí a samozrejme chceme, aby dostali rovnaký čas, mali k dispozícii všetci rečníci, takže sa držte vášho rečníckého času. E, krátke otázky, ale aj e, odpovede e, priamo k veci, aby sme mali čo najviac času na diskusiu. Na záver som vyhradila trošku času, nie aby ste mali viac času počas vašich vystúpení, ale e, v závere bude aj zúžený tlmočnícky režim. Um, o to viac sa musíme pridržať času ale dúfam, že to bude účinné. Uh, dobré vypočutie. Nebudem nejako zdlhavo uh, e, prezentovať našich hostí dnes po obede. Všetci poznáte bývalého komisára pána Potočníka, ktorý mm, bol komisárom pre životné prostredie v roku 2010 až 2014 a to je presne to obdobie, ktorému sa v našom vyšetrovaní e, venujeme, takže maximálne 15 minút máte. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, e, vážení členovia tohto výboru. E, dnešná téma je závažná, ale predsa som, som rád, že vás vidím po istom čase. Vítam vašu iniciatívu vytvoriť tento výbor a ja so záujmom som sledovala vývoj. Predtým, ako sa zameriam na samotnú tému, niekoľko faktických prehlásení, ktoré sú dôležité pre našu záležitosť. Poprvé, ako zodpovedný za životné e, prostredie, to určite nie je E, ľahká pozícia. Mm, Stojíte viacerými výzvami a problémami, ale väčšina riešení nie je vo vašich rukách. A dokonca, aj keď táto oblasť životného prostredia e, zahrňa e, komplexnú legislatívu, z veľkej časti ste v rukách vašich kolegov v národných parlamentoch alebo v komisii a e, riešenia nikdy nie sú úplne jednoznačné a e, niekedy je aj konflikt záujmov. Ak teda chcete zahrnúť e, environmentálne aspekty do e, polnospodárstva, e, dopravy, e, priemyslu a tak ďalej a tak ďalej. Takže integrácia to je kľúčové slovo pre účinnú environmentálnu legislatívu. Po druhé, ja som bol zodpovedný za životné prostredie na, od začiatku roku 2010 po neudržateľnom správaní, e, ktoré e, spôsobilo krízu a malo dopad aj na nás. Nebolo to ľahké ani e, v oblasti ochrany životného prostredia. Takže netreba skrývať to, že hlavní politickí lídry, či už na národnej alebo európskej úrovni vrátane Európskej komisie a parlamentu, <clears throat> mali za úlohu hlavne oživiť ekonomiku, rast a pracovné miesta. To boli hlavné hesla a ešte stále to viac menej tak je. E, e, väčšinou e, najpresvedčivejšie boli silné e, hodnotenia dopady, dopadu, napríklad v oblasti kvality, e, kontroly kvality vzduchu. Ja som sa vždy snažil e, pracovať čo najefektívnejšie, ale aj tak musím povedať, že ešte stále je e, ťažké sledovať všetky technické podrobnosti vo všetkých dôležitých oblastiach pre život, kvalitu životného prostredia. Preto e, je dôležité mať okolo vás ľudí, ktorý, ktorým dôverujete, aj v ťažkých časoch. E, vy ste položili aj podrobné otázky, niektoré sú veľmi podrobné, musím priznať, takže ja by som na ne nevedel zodpovedať bez expertov e, komisie. Ja som sa dokonca veľa nového naučil e, pred týmto vypočutím, keď som sa naň pripravoval. A politika sa odohráva v reálnom svete a nemôžete vždy dosiahnuť to, čo by ste chceli aj keď by ste boli presvedčení o tom, že to je potrebné a že je to e, správne, ale kompromisy sú jednoducho e, chlebom každodenným a e, sú dôležité medzistupne na ceste ku konsenzu a konečnému výsledku. Čo je naozaj dôležité, je presvedčenie, že lepší výsledok by aj tak nebol možný a že kroky boli kroky správnym smerom. Teraz sa zameriam na dôležité fakty vo vzťahu s týmto problémom, ako som sa ja o ňom dozvedel e, tie emisie dízlových motorov. Poprvé, ako viete, ja som nebol zodpovedný za normy e, emisí takýchto um, e, dízlových vozidiel. Ja som teda toto nemal za úlohu, ale kvalitu vzduchu. Keď sa spustilo konanie proti členskej krajine kvôli porušeniu noriem vzťahu s kvalitou vzduchu, tak vtedy som uh,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 nastúpil na scénu ja, ale tých dôvodov, prečo tie normy boli porušené, mohlo byť viacej. Členské krajiny e, sú zodpovedné za to, e, ktorými znečistujúcimi látkami sa budú e, zaoberať a ktoré sú pre ne najrelevantnejšie. Ja som počul star, starostov, ktorí sa stiažovali aj regionálnych zástupcov, že nevedia dosahovať ciele v oblasti kvality vzduchu, pretože sa zle uplatňuje legislatíva e, z EU úrovne aj v oblasti e, noriem pre emisie z aut, ale tam mali hlavne začať konať vnútroštátne úrady, ktoré majú dohliadať na e, implementáciu e, smerníc a nariadení. E, dízlové motory emitujú viac ako počas testov, to som si uvedomoval, takže ja som začal revíziu v oblasti čistého vzduchu, to bolo v roku 2010, trvalo to v roku 2013 a ukázalo sa, že tie testy nie sú adekvátne pri e, látke NOx. Na to som bol upovedomený, keď som bol komisár, keď som sa dozvedel aj o výsledkoch štúdie GRC. Ja som prvýkrát e, verejne o tom probléme hovoril 22. marca 2001 práve tu v parlamente na konferencii o e, kvalite vzduchu v európskych mestách a to súvisí e, samozrejme e, s väčšinou výrobcov dízlových automobilov. Potom e, som si neuvedomoval, že by nejaký výrobca aut podvádzal manipuláciou softveru a ja som bol rovnako prekvapený, keď prepukol ten škandál s Volkswagenom. A neveril som, že tento výrobca mohol byť tak nezodpovedný a vlastne tak hlboko hlúpy ako som sa snažil pomôcť, e, pracoval som e, na siedmých e, súbežných aspektoch. Chcel som rýchlejšie zaviesť normu Euro 6 a RAD postup. A to malo vyriešiť aspoň čiastočne tento problém dízlových motorov aj e, v skutočných e, jazdných e, podmienkach. Ja som chcel lepšiu implementáciu už právne záväzných noriem Euro 5, 4 a 3 noriem tak aby sa vyriešil konkrétny problém, ktorý je ešte stále stredobodom pozornosti dnes. Ja som hovoril o tomto probléme tak na politickej úrovni. Ja som poslal oficiálny les, list e, komisárovi zodpovednému za priemysel pánovi Tajanimu a poprosil som ho o aktívnu pomoc. Musím doplniť, že som všeobecne s ním mal dobrú spoluprácu a to počas e, celého obdobia, od e, kedy sme sa e, dohodli na implementácii REACH nariadenia a taktiež bola skupina na vysokej úrovni CARS 21, tam sa zúčastňovali hlavní veľkí výrobcovia automobilov v Európe ja keď som tam vystúpil, tak e, si myslím, že už som ten problém ani jasnejšie nemohol opísať, ani presvedčivejšie. Ja som sa pokúsil e, zmeniť legislatívu, za ktorú som bol zodpovednú, e, riešenia, ktoré by zlepšili kvalitu vzduchu a taktiež som e, chcel účinnejšie pristupovať k otázkam verejného zdravia. To bolo možné prostredníctvom e, návrhu smernice NEC, NEC, a viete, ako ťažké boli rokovania vy sami a ja som to isté robil, aby som celkovo zvýšil implementáciu a zvýšil povedomie tým, že som jednoznačne otvorene hovoril o probléme teda medzi testovaním emisí a e, emisiami v skutočných podmienkach. A teraz zodpovednosť, najdôležitejšia otázka. Je e, problematické tvrdiť, že niekto je zodpovedný za niečo, o čom e, nevedel, bo nevedela. Ja som nevedel o konkrétnych situáciách, kde sa používali nástroje na manipuláciu a pokiaľ viem, komisia to tiež nikdy nevedela ja som bol zodpovedný a som zodpovedný za to, že som neodstránil inadekvátnosť medzi testami e, predtým ešte, ako prepukol škandál s Volkswagenom. Keď sa pozriem vzad, tak aj keby to nebolo súčasťou mojej zodpovednosti, tak by sa asi dalo tvrdiť, že som mal byť ešte odhodlanejší. Aj keď po o, e, tom, ako si pozrieme všetky udalosti a zoberieme všetko do e, úvahy, tak ja môžem povedať, že ja som pyšný na svoj mandát aj v kontexte toho, o čom dnes e, hovoríme. Či komisia mohla kolektívne konať lepšie. My sme sa e, dlho snažili zlepšiť situáciu a e, pracovali sme správne, hlavne vo svetle Euro 6 noriem a súvisiacich návrhov. Ale samozrejme, mohli a mali sme spraviť viac a lepšie, pretože komisia má dohliadať na zmluvy a má taktiež dohliadať na implementáciu európskej legislatívy v členských krajinách. Keď je niečo tak e, jasným porušením e, dohôd, ktoré sú zakotvené dlho v európskej legislatíve, tak treba aktívnejšie e, sa snažiť o, nápravu efektívnu e, vo všetkých prípadoch, hlavne keď ide o otázku implementácie uplatňovania existujúcej legislatívy e, a tu išlo o to navrhnúť aj účinnejšie e, riešenia do budúcnosti. Či vy, europoslanci, ste mohli spraviť niečo lepšie? Sedeli by sme tu dnes, keby ten škandál nebol tak náhle prepukol pravdepodobne? nie aj pri všetkých vedomostiach o tom, čo sa robilo v dízlovom eh, priemysle. Netreba zabúdať na to, že Európsky parlament e, chválil to, čo komisia navrhla v rámci e, oznámenia CARS 22, takže ja nepodceňujem e, aktivity tohto vyšetrovacieho výboru. Myslím si, že je to veľmi dobrá iniciatíva a príležitosť zmeniť dôležité k väčšiemu. Či mohli lepšie konať členské krajiny? Určite áno, častokrát implementácia, za ktorú sú zodpovedné, je ovplyvnená záujmami, ktoré ktoré nemajú svoje miesto pri implementácii a pritom verejný záujem nie je tak dostatočne zastúpený. Aj pri neúčinných e, dízlových e, e, testoch myslím si, že by to bolo možné, keby, nebolo možné, keby sa ticho zo strany úradov netolerovali takéto postupy. Takže to sú aj závery, ku ktorým sa dospelo, čiže nedostatočné presadzovanie smernice o typovom schvalovaní sú e, za týmto problémom. Či by médiá mohli konať e, lepšie? Určite áno, pretože dlho poznali niektoré dôležité fakty ale e, začali sa tým bližšie zaoberať, až keď ten škandál prepukol. A to nie je zodpovedná žurnalistika. Čiže súhrnom jediným spôsobom, ako skutočne zlepšiť implementáciu, je, aby sme všetci úprimne a kriticky zanalizovali vlastnú prácu a spoločne sa pozreli na systematické e, zlyhania, s ktorým ešte stále e, žijeme. E, členovia výboru NVC, možno, že pamätajú na to, že e, lepšia implementácia bola môjim heslom, ale ešte stále je to e, na programe e, aj pre môjho nástupcu. Treba, aby aj občania mohli lepšie zohrávať svoju úlohu, aby mali e, lepšiu pozíciu a aby E, problematické záležitosti mohli priamo skončiť na stole komisie. Prístup k nezávislému súdnictvu. E, to všetko bolo zaručené, ale myslím si, že e, nebol čas na tie záverečné kroky. Ja chcem taktiež poukázať na jeden špecifický problém, ktorý možno ovplyvnil kvalitu uplatňovania a síce rozdelenie zodpovednosti. Nie je správne, že tie isté oddelenia sú zodpovedné za ekonomické výsledky e, odvetvia, či už v oblasti energetiky, polnospodárstva alebo tak. A e, tak pre e, environmentálnu e, politiku súvisí to aj s fungovaním vnútorného trhu. Aj keď predovšetkým ide o environmentálne ciele, potrebujeme viac spoločnej zodpovednosti aj pri e, iných ako environmentálnych otázkach. Iba tak sa vyhneme konfliktom a vyvážime všetky aspekty. E, dámy a páni, to, čo ma najviac zaráža pri tomto škandáli, je, že e, odolnosť na posilnenie platných noriem a vhodnú implementáciu. To určite bolo iba kvôli snahám zvýšiť konkurencieschopnosť a to je úzkoprse. E, ja neviem, ako by to obstálo e, napríklad e, o vzťahu s Čínou, pretože oni si nemôžu už dovoliť ignorovať znečistenie vzduchu. Má to veľký dopad napríklad aj na mobilitu a my musíme spraviť všetko preto, aby e, sme nezačali e, príliš neskoro myslieť na to, ako využiť e, možné prínosy. Takže musíme hovoriť aj o budúcnosti dízlovej technológie. Takže záverom, vážení členovia, poviem, že je dôležité, aby ste objasnili všetky fakty v rámci tohto vyšetrovania. Je to dôvod, prečo som ani na chvíľu nezaváhala prijal vaše pozvanie dnes dnes, ale ešte dôležitejšie, aby ste vy v tomto procese prispeli k riešeniam, ktoré e, sa pozrú na systematické e, výzvy a problémy a predišli niečomu podočnému e, v budúcnosti. Sú tu dve hlavné otázky, dnes sa sú rozhodujúce aj pre budúcnosť EÚ. Poprvé, či sme pripravení zmeniť náš ekonomický systém takým spôsobom, aby sme naozaj dosiahli ciele udržateľného e, e, rozvoja e, pri zachovaní rastu pracovných miest a konkurencieschopnosti. Globalizácia možno, že neprebiehala tak, ako to očakávali rozvinuté krajiny a Európa. My sme chceli nové trhy pre naše vysokokvalitné produkty, ale sme eh, získali aj eh, silných konkurentov, dokonca na našich vlastných trhoch eh, častokrát bránime neobrániteľné v snahe posilniť rast a zvýšiť zamestnanosť. V skutočnosti keď uplynú krátkodobé efekty, tak výsledok je úplne opačný. Žiaľ, možno, že naše úmysly sú dobré, ale nakoniec e, zabíjame priemysel tým, že e, súhlasíme so znížením naš- úrovne našich ambícií. Zlá tvorba politik e, to neznamená iba menej legislatívy, ale taktiež treba vytvoriť e, dôveru e, pre investície do budúcich trhov a Európa je lídrom pri výrobe automobilov, ako aj v chemickom priemysle. Na to, aby sme ostali lídrom, musíme e, sa naozaj postaviť nevyhnutným výzvam a využiť aj to ponúka bioekonomika a ďalšie zmeny. A taktiež obehová e, ekonomika, to je niečo, čo podporuje táto komisia, Európsky parlament a to je ďalšia veľká príležitosť. A druhá dôležitá otázka, či my, e, hlavne tí, ktorí máme inštitucionálnu zodpovednosť, e, sme pripravení e, zvýšiť úroveň európskej legislatívy vo všetkých oblastiach, ale hlavne tej, ktorá chráni naše zdravie a naše životné prostredie a kde lobbysti možno, že nie sú až tak dotovaní e, s dobrými konexiami a takými výrečný, ale e, vo verejnom záujme je, aby komisia a parlament konali. E, Európska únia je v háklivej e, pozícii, potrebujeme viac, viac transparentnosti a úprimnosti, posilniť dôveru a potrebujeme taktiež prebudiť mladú generáciu, využiť ich energiu a entuziasmus, pretože ich potrebujeme v týchto nelahkých európskych časoch. Potrebujeme, aby nám pomohli Eh, opraviť eh, náš pokazený kompas. Eh, každé naše rozhodnutie musí dokazovať, že pracujeme v záujme takej Európy, ktorú oni chcú a ktorú by sme im boli pyšne zanechali. Ďakujem. Ďakujeme, pán Potočník, za váš úvod a vaše politické pripomienky Hneď začíname prvým kolom a ako prvý vystúpi pán Gebrandy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj vám, pán Potočník, za vaše úvodné vystúpenie. Áno, využili ste tú príležitosť vyslať politický odkaz. Od toho sme boli svedkami dosť často, keď ste boli vo funkcii komisára ešte pred pár rokmi. Moja otázka tá sa netýka toho, či ste boli alebo neboli uh, si e, vedomí e, týchto praktik, lebo ste na to odpovedali zase pred chvíľou, ale chcem spýtať niečo iné. Je tu ešte taký zásadnejší problém a tým je nefungujúca legislatíva. Chceli sme mať na cestách čistejšie auta, to bol ten účel, ale reálne sme mali čistejšie auta iba v laboratóriách a nie na cestách. Vy ste napísali list pánovi Tajanimu, kolegovi komisárovi vo februári 2013 a vo vašom vystúpení ste povedali, že ten list vychádzal z interných výmen názorov v rámci komisných služieb. A moja otázka znie, o čo išlo a ako dlho to trvalo? Boli to možno mesiace, dokonca roky. DG Industry nechcelo urychliť eh, proces eh, RDI alebo eh, boli, bolo zamietnuté začať e, s postupmi voči členským štátom, o čo išlo, keby ste im mohli povedať. Áno, ďakujem. Sú tu dve veci, ktoré je potrebné si jasne uvedomiť. Po prvé, čo sme sa snažili dosiahnuť e, Euro 6 a RDI. RDI bolo potrebné, aby sme Euro 6 neopakovali tie chyby, ako tomu bolo v prípade 5, 4 a 3. Čiže do veľkej miery 8.11.2012 padlo rozhodnutie alebo dohoda, keď sa prijalo oznámenie o CARS 2020. E, toto bola vec, ktorú potom schválila aj rada. A aj vy ste sa k tomu vyjadrovali vo vlastnom uznesení 10.12. bolo prijaté toto rozhodnutie na podporu vaše uznesenie na podporu tohto rozhodnutia. Čiže toto bolo rozhodujúce v tom čase a ja už som sa vtedy obával, či sa ten harmonogram udrží, či e, nedôjde k nejakým posunom v budúcnosti, aby sa tie veci naozaj implementovali. A zároveň sa snažil upozorniť na to, čo CARS nerieši Eh, teda že išlo iba o autá, ktoré fungujú podľa štandardov Euro 5, eh, 4 a 3. Eh, čiže nejaké e, spätné úpravy a tak ďalej. Teda, že týchto aut by sa táto úprava nedotkla. Čiže už tedy som avizoval, že je potrebné venovať sa aj tomu nepokrytému. Čiže riešenie do budúcná, ale to, čo už sa dialo e, priamo v reáli, tak e, to tým pokryté nebolo. Nebolo to teda okamžité riešenie tohto, lebo v tých uliciach to je taký mix a toto je tiež časť toho problému, ktorú som sa snažil riešiť. Dobre, No, môžete nám prosím vysvetliť e, ten obrovský rozdiel v tom, ako komisia konala. Vy, pokiaľ ide o kvalitu vzduchu vo vašej kapacite, 22 porušení, e, konaní pre porušenie, e, čiže z 28 až 22 štátov bolo na druhej strane, čiže vy ste naozaj boli v náťahu, veľmi ste boli zameraní a zároveň pokiaľ ide legislatívu o autách, to mal na starosti pán Tajany, tak tam sa nedialo nič a boli tam jasné záväzky, ktoré členské štáty nedržiavali, jasné povinnosti, ktoré neboli zo strany členských štátov splnené a komisia nebola vôbec aktívna. Čiže eh, prečo tento obrovský rozdiel? Pretože ciele komisie predsa boli rovnaké. Čistejší vzduch v Európe a samozrejme členské štáty, ktoré dodržiavajú európsku legislatívu. Áno, čistý vzduch. a podmienky, kde to nebude pôsobiť negatívne na mm, zdravie a na e, životné prostredie. Tak toto bola moja úloha. Ja som sa snažil získať potrebné poznatky v spolupráci s kolegami v rámci môjho generálneho riaditeľstva, tak aby sme mali dostatok, dostatok e, poznatkov, dostatok údajov, aby sme mohli e, tie postupy naozaj doviesť do zdárneho konca. Pokiaľ ide o NO2, Ehm, tam naozaj e, to bolo zložité rok či dva. Začali sme tými pilotmi, počas môjho mandátu e, formálne oznámenie. E, tento list bol zaslaný tuším Spojenému kráľovstvu, ak si správ, správne spomínam. Ale prečo e, to e, v rezorte kolegu nefungovalo tak ako u nás, to sa musíte spýtať jeho, lebo tie podmienky sú za každým iné a aj tie dôvody, prečo sa rozhodne pustiť sa do konania alebo nepustiť. E, tie dôvody sú tiež odlišné, čiže potrebujeme sa spýtať priamo kolego. Ďakujem. Pán Zálba je na ceste, takže pán Karenc ako koordinátor. Ďalší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Potočník, za to, že ste prišli. A veľmi pozorne vás počúvam. Mám viacero otázok. Tajany znovu spustil high-level skupinu CARS 21 v roku 2010. Áno? Je to správne? Znova sa to musíte spýtať jeho, ale áno, tá skupina 21 existovala, bol som jej členom. Dobre, vy ste boli členom, možno by ste nám mohli o tom trošku porozprávať, lebo to, čo práve povedal kolega, eh, to by znelo tak, keby ste vy boli robili veľa a ostatní v komisii nič. Eh, čiže táto skupina na najvyššej úrovni bola pod uh, eh, DG Enterprise, Tajanyho vec, áno, a vy ste boli členom. Koľko vám to tam trvalo, teda vám a odborníkom, zasadať a dopracovať sa ku konkrétnemu záveru? Pamätáte si to? Ja si spomínam, že sme sa stretli 6.6.2012 a ak si správne spomínam, následne už táto skupina nefungovala až tak dlho Dôležité však bolo to, že to oznámenie CARS 2020, že e, sme sa na tom dohodli, lebo v tom oznámení e, to bol vlastne ten kompromis o tom, aké kroky sa príjmú do budúcna. No a od tej chvíle som sa ja primárne venoval tomuto. Dobre, dobre. Áno, ten dátum platí 6.6.2012, e, záverečná správa tejto skupiny na vyššej úrovni, čiže od oktobra 2010 do 6.6.2012 skupina pracovala a pripravovala svoje návrhy. Potom Tajani e, prijal to oznámenie CARS 2020 a potom parlamentu trvalo asi rok a pol, kým sa k tomu vyjadrilo, že dobre. To bola prvá otázka, teraz ďalšia otázka. Ak e, máte záujem, vám poviem, ako som vystupoval v tej skupine, čo som tam povedal. Áno, toto je možno vás sa kolegovia spýtajú, ale ja sa chcem spýtať na to kolegium, vy ste vtedy jasne povedali, že ste vedeli, že tie autá emitujú viac, áno, tie testy, ktoré prebiehali a tak ďalej, že ste mm, to tušili, ale aké otázky ste kládli? Teda fakt bol, áno, napríklad v zime je tma a ľudia sa pýtajú, prečo je v zime tma. Čiže robili ste aj vy takýto, nejaký, takéto nejaké spytovanie? Áno, len vám ukážem. Toto som ja pripravil. To som si ja pripravil od 99. roku 2017, čiže k tomu všetkému viem odpovedať. Áno, ale aké myšlienky tam kolovali, alebo aké otázky tam zaznievali. Čiže je tu takýto rozdiel, uvedomujete si tento rozdiel, máte na starosti kvalitu vzduchu, takže Áno, ja som napríklad tam reagoval, napríklad tu v parlamente som eh, spomínala tri eh, veci, teda že legislatíva eh, neodráža skutočné podmienky, potom, že sa stav vozidel zhoršuje časom a že niektoré auta možno e, splňajú určité kritéria v laboratóriu, ale potom na ceste už nie a tak ďalej. Čiže e, to som ja v tomto vystúpil. A tiež sa tam hovorí napríklad o možnosti testovania také, ktoré umožňujú výrobcom optimalizovať testovacie kondície. Skupina pre dopravu a životné prostredie, oni napríklad hovoria o, o zastaraných testovacích postupoch, teda že veci, ktoré súvisia napríklad e, s e, samotným vodičom e, a tak ďalej. Potom napríklad nedostatok ustanovení o reprezentatívnosti vozidiel a ďalšie medzery, emisné, emisné analýzy, napríklad používané testy, že sú zastarané, napríklad pokiaľ ide o brzdenie, zrychľovanie a tak ďalej. A potom ďalšie, ďalšie testy, ktoré nesplňajú e, podmienky, e, neodražujú realitu. Čiže ja som v tomto zmysle vystupoval už vtedy. Áno, áno, mnoho potenciálnych dôvodov technického charakteru, ja to chápem, ale uh, mali ste už nejaké uh, indicie toho, uh, že tam priemysel falšuje, že zavádza? Nie, nemali ste žiadne, nemali ste žiadne takéto indície, čiže áno, o týchto rozdieloch ste vedeli, ale takéto postup postupy, e, o tom ste netušili. Áno, že sa podvádzalo, o tom nikto nevedel, e, ale bolo zjavné v tom čase, že niečo nesedí a to bol aj ten dôvod, prečo Áno, ale je rozdiel medzi uh, nepresnými testami a uh, vedomým zavádzaním alebo uh, vedomým uh, falšovaním výsledkov. Dobre, teraz pán Dans. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj pánovi Potočníkovi. Ja si myslím, že to je jedna z najúprimnejších výpovedí tu v tomto výbore doteraz. Vy ste povedali, že vaša hlavná úloha v vašom DG bolo to, aby ten postup auditu bol spustený čo najskôr. To ste vraveli, že to bola jedna z priorít. A prečo sa to omeškalo? Prečo si myslíš, že sa to omeškalo? Niekto to požadoval, odkiaľ prišli tie, tie tlaky. Áno, je to hypotetická otázka, je to ťažké povedať, ale povedal by som, že to súvisí s vecami, ktoré som už spomínal v úvodnom vystúpení. Teda naša kolektívna pozornosť, teda spoločnosť, že e, sa skôr zaoberala e, obnovou hospodárstva, jeho reštartom. A to ste aj tedy počúvali veľakrát tie argumenty, že sa musíme teraz zamerať na rast, zamestnanosť. A to aj bol správny prístup, e, len ja som to vnímal tak, že sú aj iné cesty, ako toto dosiahnuť. Ak to hlavne vnímate z dlhodobého hľadiska áno. Áno, pokiaľ je aj o rast, aj udržateľnosť, že áno. Áno, vy ste spomínali viacero správ, rôznych e, inštitúcií, kde sa zdôrazňovala skutočnosť, že e, tie testovacie postupy e, viedli k tým rozdielom medzi emisiami v laboratóriu a tými reálnymi. Ale ten list, ktorý ste zaslali pánovi Tajanimu, kde ste hovorili o možnosti Eh, odňať niektorým autám eh, typové schválenie takým, ktoré mm, zrejme nesplňajú požiadavky eh, emisnej legislatívy. Čiže ak je problém s legislatívou, ako poukazujú správy, ehm, ako sme jasne videli aj v prípade RDI. Čiže nebolo by dobre, keby samotní výrobcovia stiahli produkt. Čiže ak je to legislatívny problém, čisto legislatívny, tak toto nie je vec, e, ktorá by zaťažila, zaťažila výrobcov. Ja osobne, aby som bol úprimný, som presvedčený, že kde je dobrá vôľa a ochota v parlamente, v rade, v komisii, že tam je možné e, prinútiť e, výrobcov k e, lepšej výkonnosti naftových vozidiel, pretože v iných krajinách už e, e, často tie autá na cestách vykazujú lepšie vlastnosti ako v EÚ, čiže technicky možné to je. Toto je napríklad citácia z Jersey. A, a teda aj podľa ďalších správ vidíme, že existujú optimalizačné, že existujú lepšie e, emisné um, technológie a tie náklady, o ktorých teraz hovoríme, tak tie už v zásade existujú. To sú náklady, ktoré vy, občania, zaplatíte. Zaplatíte na zdraví, e, polnohospodári to zaplatia na nižších úrovniach úrody a tak ďalej. Čiže toto sú náklady, ktoré existujú. On Otázka znie, ako sa to rozdistribuje. Áno, ja to chápem, ale keby ste mohli povedať, e, e, ako je to s redočnými opatreniami, napríklad sa stiahnutie e, typového schválenia a nápravné kroky zo strany výrobcov. Vy ste hovorili o tých technológiách, ktoré existujú, alebo hovoríte o tom, že výrobcovia nedodržiavajú legislatívu a že je potrebné ten výrobok stiahnuť. Ak je to tá druhá vec, tak áno, vidíme, že naozaj výrobcovia niečo nedržiavali. Ak e, komisia e, teda nevedela o takýchto e, falšovacích zariadeniach, v čom teraz spočívalo to nesprávne konanie výrobcov? Áno, tých dôvodov je viacero. Ja som hovoril už v úvodnom vystúpení, prečo si myslím, že vzniklo, že vznikol tento rozdiel, prečo k nemu došlo. A to, čo bolo v tom liste, to boli len možnosti, to boli len alternatívy. Ja som nechcel kolegu e, prinútiť ubrať sa jednou alebo druhou cestou. Nie, ja som len chcel poukázať na veci, ktoré si zaslúžili, zasluhovali podľa môjho názoru pozornosť. Áno, ale prečo ste tam teda navrhovali Eh, to bremeno pre, spotreb, pre pardon, výrobcov, keď uh, dôvodom tohto rozdielu bola legislatíva. Čiže ak je problém s legislatívou, je potrebné zlepšiť legislatívu, nič nie je potrebné stiahovať. Čiže možno ste mali uh, nejaké podozrenie, že dochádza k nejakým uh, nelegálnym aktivitám. Áno, vy sa pýtate, či je problém v tom, že výrobcovia dodávali na trh autá, ktoré testovali podľa štandardov a tam to sedelo, ale keď boli mimo toho testovacieho cyklu, takže e, tam často e, bolo tých emisí 5-násobne alebo 15-násobne viac. E, toto ste sa pýtali, tak toto je kľúčová otázka. Áno, pán Zalba, prepašte, že som prišiel neskôr. Dovolte mi, aby som sa poďakoval mm, predsednička, že mi dala slovo teraz, keď som dorazil. Áno, pokiaľ ide o tie nové technológie, pán Potočník, e, to som si vás vypočul. A ak som to správne pochopil, Máte pocit, že komisia nerobila dosť e, v boji proti emisiám? Vysvetlil som si to správne, robila komisia dosť. A vy ako člen kolegia mali ste pocit, že robíte dostatok e, v boji proti emisiám? Áno, presne, k tomu som vystúpal v úvode. Aby som bol úprimný, nie je správne pýtať sa, či komisia mala pravdu alebo nie. Ja už som povedal, že sme mohli urobiť viac, dokonca aj mne by sa dalo vyčítať, že som mohol byť, uh, zachádzať e, ďalej, že som mohol byť uh, podrobnejší v tom, čo som robil. A toto je naozaj systémová otázka. Je o otázku implementácie všetkej legislatívy, nielen tejto. Na akúkoľvek legislatívu sa pozrieme, je to naozaj za každým veľký boj, dospieť k pozitívnemu prístupu všetkých aktérov, ktorí sú dôležití pri implementácii, hlavne pokiaľ ide o životné prostredie. Ja nechcem povedať, že tých podporovateľov nie je dosť. Áno, v mnohých inštitúciách e, sú e, mnohí ľudia, ktorí e, sa o to snažia, ale keď vystupujem za komisiu, áno, ja som bol členom kolegia, ale musím povedať, že sme všetci na tej istej lodi. Áno, ďakujeme pekne, pán Potočník. A ešte ďalšia otázka. Koľko e, postupov konaní pre porušenie ste otvorili v oblasti kvality vzduchu z očí voči členským štátom počas e, vašej, vašho pôsobenia vo funkcii? Ja, keby som to vedel, veľa ich bolo. pokiaľ ide o PM oblasť. Toto je e, oblasť veľmi závažná pre e, ľudské zdravie tak e, tam e, boli takmer všetky členské krajiny, aspoň väčšina z nich, teda nie je celá krajina, ale konkrétny región alebo konkrétne mesto, tak tam často, pokiaľ ide o e, tieto jemné čiastočky, napríklad v priemyselných zónach, tam sa nedodržiavali tie limity. Pokiaľ ide o štúdiu o NO2, tam sa začali otvárať konania, teda tie piloty prišli pred koncom mojho mandátu. Mohol by som sa tu pozrieť, lebo tie čísla tu mám, ale snaď vám postačí, keď vám poviem, že veľká väčšina krajín bola postihnutá takýmto konaním. Áno, tie údaje vám môžem detálne samozrejme poskytnúť. Komisné služby e, vám radi tieto informácie poskytnú. Áno, nás by tie čísla naozaj zaujímali. A ďalšia otázka. Výbor Envy. ten je gestorský, pokiaľ ide o kvalitu vzduchu. Ozval sa nejaký poslanec Envy alebo aktor poslanec parlamentu s tým, že by bol požiadal, aby ste urobili viac, pokiaľ ide o emisie NOx v automobilovom priemysle? Áno, veľakrát sme o tom hovorili, napríklad na rôznych vypočutiach, ktoré prebiehali pravidelne. Teda, že by bola nejaká špecifická otázka nejakého poslanca, na to si nespomínam. Viem, že kolega Tajany dostal túto otázku od dvoch poslancov, to som teraz aspoň počul, otázku na túto tému. Dokonca vám môžem povedať, kedy presne to bolo. Pán Belet, 1.2.2012 a 106.2012 pán Lange. Títo sa pýtali na ten rozdiel. Teda presne sa pýtali na to, o čom tu dnes hovoríme. Ale pokiaľ ide o kvalitu vzduchu, tak o tom sme hovorili v Envy naozaj pravidelne. Áno, ešte, aby som to objasnil, nepýtal som sa na ten rozdiel. Ja som sa pýtal, či bol nejaký kolega z výboru Envy alebo od inakiaľ, ktorý by sa bol e, na vás obrátil s požiadavkou urobiť niečo na zníženie emisí NOx. Áno, to bola súčasť mojej práce, veď bežne sme hovorili o znižení emisí NOx. Prakticky na každej schôdzi pri nepovedčnostiach, eh, či sa niekto konkrétne na to pýtal, to si nespomínam, je to zložité, ale vždy sme o tom hovorili. Ďakujem. Ďakujem pekne, budem hovoriť po holandsky, ak môžem. Pán Potočník, ďakujem pekne aj za vaše úvodné vysvetlenia a za to, že ste medzi nás prišli. 2 eh, septembra v e-Observe bol eh, zverejnený článok, eh, kde sa píše o ignorácii tohto problému. Myslím si, že tento problém je vám známy. Áno, je? Tam sa konštatuje, že automobilový priemysel v roku 2012 e, vyvíjal veľký nátlak na e, komisiu a členské štáty aby e, sa počkalo s určitými e, akciami, e, pokiaľ ide o emisie, o prísnejšie normy pre emisie. A v tomto článku sa dokonca sugeruje, že existoval údajne mocenský boj medzi oboma generálnymi riaditeľstvami pre životné prostredie a pre priemysel. Čo vy na to? Všetky tieto dokumenty ktoré e, údajne e, e, unikli teda mm, sme informovaní, keď sa takýto problém vyskytne, a Tak som bol informovaný aj ja. A aj verejne som toľkokrát hovoril o tejto problematike, to poprvé a po druhé. Myslím si, že e, musíme jednoducho si priznať, že to je e, obvyklý e, život, že sú tu orgány, ktoré majú také záujmy a služby, ktoré majú záujmy trochu iné všade, e, vo všetkom, čo sa e, prijíma e, v komisii. Všade prebiehajú rozpravy a ten výstup je často rôzny. Pokiaľ ide o životné prostredie, my sa vždy snažíme byť trochu ambicioznejší než naši kolegovia z generálneho riaditeľstva pre rast a podnikanie, ale to je normálne, keď sme napríklad hovorili o revízii Mm, GAP, SPP, tak e, to bolo podobné. E, to, čo sa snažíme urobiť, je dopracovať sa e, k skutočne dobrému kompromisu, k niečomu, čo nám pomôže vyriešiť otázku. A ja som naliehal, aby RDE boli prísnejšie v tomto období. To bol môj názor. ale bolo tam veľa out of obehu, takže bolo značné, že to bude e, pomerne veľký e, problém. Áno, spomínate e, interné diskusie, že to je niečo obvyklé, normálne. Avšak tu boli tie dopady dramatické. Aj pán Falkenberg viacnásobne konštatoval, že je znepokojený a postup kúpil e, listy svojim kolegom, e, kde ich e, vyzýval a pýtal sa, či naozaj nie je tá možnosť, že tie testy sú obchádzané, respektíve zneužívané tieto emisné testy. Odpoveď bola nie. Prečo? Neviem si to vysvetliť. Mimochodom, tento list bol zaslaný až po ukončení môjho mandátu. Každopádne je to niečo, e, na čo by on alebo e, jeho kolegovia e, mohli vám odpovedať. V období, kedy som ja bol komisárom, vám môžem zaručiť, že som nemal ani tušenia o tom, že niekto podvádza takýmto spôsobom, ako sa neskôr e, e, prejavilo, keď sme e, boli svedkami prepuknutia tohto škandálu Volkswagenu. Áno, to spomínate aj vo vašich písomných odpovediach. Hovoríte, že neboli ani len náznaky, že existujú takéto podvodné softvéry Avšak každý e, vedel, e, že e, v 90. rokoch existoval už v USA takýto škandál s podvodným softverom, takže sa vedelo, že už precedens existuje. Nemyslíte si, že komisia mala sa tomuto lepšie venovať? Existovala už legislatíva, ktorá zabezpečovala túto situáciu z 98. E, roku, takže nebol dôvod, že by sa niekto e, mal domnievať, e, že by došlo k narušeniu takéto existujúcej legislatívy. My sme si boli vedomi mnohých dôvodov, prečo by sa takéto niečo mohlo uskutočniť, ale naša pozornosť sa neuberala týmto smerom, pretože nikto neveril, že by sa takéto niečo mohlo stať vláde, respektíve, že sa takéto niečo deje. E, ďakujem pekne, pán Potočník, že ste si e, vzali čas a medzi nás dnes prišli a že ste aj tak e, rýchlo odpovedali na našu pozvánku sem. Budem pokračovať trochu v tom, čo už začal môj kolega z ECR podľa toho, čo ste povedali, e, je, že nikto si neuvedomil, že ten podvodný software existuje, mm, ale e, ten software už bol zakázaný. Každopádne e, vy ste nemali o ňom žiadne poznatky. Diskusie prebiehali v parlamente a medzi jednotlivými orgánmi komisie o tých nezrovnalostiach pri jazde. V tomto, v tomto výbore sa e, e, zaoberáme e, tým, ako by mala vyzerať legislatíva do budúcnosti, aby sme zaručili, aby sa takéto niečo neopakovalo v budúcnosti. Komisia a teda na stretnutiach vašich orgánov niekto žiadal o to, aby komisia konala, respektíve aby sa zabezpečilo, zabezpečila primeraná pozornosť týmto nezrovnalostiam a aby sa primerane zmenila legislatíva. E, my sme predsa diskutovali o zmenách v legislatíve Euro 6. Znižuje normy pre emisie oxidov dusíka a po druhé RDE, e, e, kde teda o tom sa stále diskutuje, ale tá, ten smer už sme nabrali, kde skutočne by sa vychádzalo z reálnych e, testov počas e, jazdy. Čiže to boli tie dva prvky a e, ten tretí prvok to bol ten zákaz prepojený s tým zákazom zariadení mm, podvodného softveru. A my sme e, s týmto boli e, spokojní. A jediný problém e, bol, ako by sme ten čas mohli čo možno najviac krátiť, tak aby sme zabezpečili, aby toto riešenie bolo čo možno najskôr funkčné priamo na uliciach. Iná vec je z Euro 5, 4 a 3. To sú autá, ktoré jazdia na cestách GRD e, e, e, teda to bolo prepojené ale s ľahkými užitkovými vozidlami, nie s osobnými motorovými vozidlami, že teda nejaké nezrovnalosti sa tam dejú. A to, to je práve ten problém, ale nemám na to odpoveď, pretože to nie je eh, niečo, na čo by som eh, odpoveď eh, mal. Pokúsim sa rýchlo tie dve otázky prepojiť do jednej vzhľadom na krátkosť času. Pani predsednička nám hovorila už na prípravnom stretnutí, že sa máme pridržať stanoveného času. Pokiaľ prác na legislatíve ste si uvedomovali tie nezrovnalosti a chceli ste ich vylepšiť v legislatíve, boli tam nejaké tlaky smerom z e, zvonku, z priemyslu alebo z iných útvarov v e, komisii, e, ktorými by sa snažili znížiť tieto normy, pokiaľ ide o environmentálnu o ochranu, ochranu životného prostredia. Pravdepodobne veľa otázok sa objaví aj keď bude vydaný článok v Špigli kde sa údajne hovorí o, o tom, že e, ste boli plne informovaní o tomto podvodnom e, softveri. Bolo to niečo, o čom ste diskutovali v kolegiu e, komisárov? Poprvé, ako som už povedal, sú tam rôzne záujmy medzi rôznymi útvarmi a tiež záujem priemyslu je rôzny. Ak má niekto na starosti priemysel, je prirodzené, že načúvaneme záujmom z oblasti priemyslu. A môjim záujmom bola legislatíva, o ktorej bolo dohodnuté, že bude implementovaná. A to som sa veľmi snažil, boli veľké problémy s kvalitou ovzdušia a vieme veľmi dobre, ako vážne oxidy e, dusika, e, aký vážny dopad majú na ľudské zdravie. A vieme, ako prispievajú motorové vozidla e, k zväčšeniu tohto problému. Čo sa týka tej e, druhej veci, e, naozaj neviem, na čo sa pýtate, pretože o tomto článku nič mi nie je známe. Čítal som veľa, ale asi nie všetko, nie asi tento nemecký článok. Pani e, Konečná, ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem aj vám, pán Potočník, e, že ste e, si na nás našli čas. Na úvod by som rada povedala, že ja si myslím, že na komisii panuje ešte väčší chaos, než sme si eh, všetci mysleli po tom, čo sme od vás počuli za eh, poslednú polhodinu hodinu. Podľa mňa eh, to začína byť úplne šialené, čo, je, čo sa deje v inštitúciách. Ale teraz e, k tomuto e, vášmu e, dotazu. Vo februári 2300 komisárovi komisárovi mu napísali, my zamestnanci aj ja sme často v nepohodlnej pozícii pri zabezpečení cieľa myšlienok znižovania emisí. Môžete mi prosím špecifikovať, kto vás dostával do tejto nepohodlnej pozícii a ako dlho ste v tejto nepohodlnej pozícii boli? I can reassure you. Môžem vás ubezpečiť, že v komisii panuje chaos, len e, sú tam rôzne záujmy a ani e, v Európskom parlamente nie je chaos, len rozdielne e, názory. A myslím si, že toto je súčasť nášho života. Ak máte na starosti nejakú oblasť, potom musíte urobiť to najlepšie preto, aby tie záujmy, ktoré hájite, boli aj splnené. A hovoríte o, o, o tom, že som sa cítil dosť nepríjemne. Od začiatku som bol ako komisár pre životné prostredie v takejto nepríjemnej eh, pozícii, pretože ste zodpovední za eh, všetky, eh, za, za, za, za mnohé oblasti, polnohospodárstvo, rybolov, transport, energetika. Pôvod je v týchto iných oblastiach, ale tie výsledky skončia niekde na vašom stole. Ja som musel brániť verejné záujmy a to som robil rád verejné záujmy. Tam ide o chránenie zdravia, nášho zdravia, o ochranu životného prostredia. To je niečo, čo musíte vziať na zreteľ, ak chcete žiť život politika. Aby som bol úplne úplne e, úprimný. E, po tých desiatich dňoch, respektíve možno aj viacerých, po čas ktorých som sa pripravoval na tento e, meeting, som prešiel mnohými tými nepríjemnými pocitmi, opäť pretože nech robíte čokoľvek, stále ste trochu nervózni a opäť som si uvedomil, aký príjemný je život po mojej kariére v komisii. Spomínali ste eh, nepohodlnú eh, pozíciu. Ja by som e, toto e, slovné spojenie nespomínala, keby som si to nebola prečítala z vášho stanoviska. E, z vašich odpovedí ale často vyplýva, že najslabším článkom, ktorý tento škandál de facto umožnil, sú národné štáty. Boli ste premiérom a boli ste aj ministrom vo vašom štáte. Ste jedným z mála, ktorý zažil obe strany mince, takže môžete porovnávať, ale aj napriek tomu kritizuje tretie národné štáty. E, keď e, hovoríme s národnými štátmi, e, hovoria, ale to je na vine komisia, pretože nedokázala nastaviť jasné pravidla, aby sme reálne vedeli, čo robiť. Rada by som ale počula si posúdenie situácie na základe toho, že ste boli premiérom a zároveň teda, a boli ste aj komisárom. A keď sa teraz na to pozriete spätne, vidíte, kde sa stala chyba. Eh, so I was never prime minister. But... Nikdy som nebol premiérom, ale bol som ministrom pre európske záležitosti eh, bez eh, portfólia, skôr než som prešiel v rámci svojho prvého mandátu do Európskej komisie. E, e, snažil som sa poskytnúť e, vo svojich úvodných slovách férové posúdenie každý, kto sa pozrie na vlastné správanie sa v minulosti, určite rozpozná aj tie slabé miesta vlastných rozhodnutí. Členské štáty sú zodpovedné za implementáciu legislatívy a samozrejme znašajú túto vlastnú zodpovednosť. Myslím si, že všetci z nás, ktorí spoločne pracovali na takýchto prípadoch a podobných prípadoch v minulosti, e, zistili, e, že e, všetci by sme mohli fungovať lepšie. Začali ste tento vyšetrovací výbor tým, že ste sa sústredili na ten podvodný software v prípade kauzy Volkswagenu. A potom sa dopodrobná diskutovalo o nezrovnalostiach medzi výsledkami testov za skutočných jazdných podmienok a laboratórnych podmienok. A teraz veľmi otvorene diskutujeme o dôležitosti e, dobrej eh, kvality vzduchu v Európe pre našich občanov. A myslím si, že to je výborné, pretože konečne sme sa eh, dostali k diskusii o veciach, ktoré eh, skutočne sú dôležité. A to vždy bolo aj pre mňa dôležité, že budeme otvorene diskutovať o tom, ako to urobiť ale e, e, často musíte diskutovať o tých veľmi komplikovaných e, veciach, ako tá, o ktorej práve diskutujeme. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Potočník, za vaše úvahy, ako vy to vidíte, to, čo sa udialo. Aby som to zahrnul. Od 2010. ste spolupracovali v tej skupine CARS 21, snažili ste sa zlepšiť testy, RDE, um, čo v tom 2011 uh, bolo uh, zavedené. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu listu z februára 2012, pretože je to taký dôležitý uh, moment. E, prepáčte, 2013, opravuje sa rečník. Je to e, veľmi jasné, že sú to e, dva problémy, ktoré treba riešiť. Ten jeden, Euro 6, budúcnosť a že teda nemalo by tam byť väčšie omeškanie než 3 roky, lebo tam už máme tie 3 roky omeškanie, čo ako ste povedali, sa akceptovalo. A teraz sa pozrieť na existujúcu automobilovú legislatívu a nedostatok súladu. A, a sú tam obavy, e, že e, e, tie výkony boli upravené tak, aby to súhlasilo s tými výsledkami laboratórnymi. A hovoríte o zjavenej chybe tu pána Tajányho e, ste sa pýtali na tieto dve veci a odpoveď pána Tajányho sa zameriava e, na Euro 6, ale nie e, na ten váš druhý bod. A ja by som rád sa dozvedel, čo ste potom následne urobili, aby ste ten druhý bod ešte raz vyzvihli, lebo DG Enterprise sa na Euro 6 sústredilo a na RDE, ale tu ide o nedostatok súladu a na na to tu nie je e, odpoveď, teda nebola vám daná odpoveď a myslím si, že ste boli sklamaní e, tou odpoveďou, respektíve, že nebola poskytnutá. Áno, to sú veci, ktoré sa musíte opýtať mojich e, kolegov a ja som sa vždy snažil, aby obe tieto otázky boli zodpovedané. Domnievam sa, že ak komisia, členské štáty a parlament by e, spoločne e, boli mali tú politickú vôľu a boli by pripravení e, vyviať tlak na výrobcov automobilov, potom by sa to všetko bolo udialo tak, ako sa malo. A ja som bol pripravený už som to spomínal pred chvíľou, sú tu trhy, kde eh, eh, mm, tá výkonnosť automobilov je úplne iná než na európskych eh, trhoch. Takže myslím si, že by to, to mohlo byť možné, bolo to bývalo možné ale nespomínam si, že by som na politickej e, úrovni e, tento problém bol spomínal s mojimi e, kolegami, ale som si istý, že určitá výmena informácií obvyklým spôsobom v rámci útvarov prebiehala. Následne to sú normálne veci, ktoré sa dejú v každej inštitúcii po nejakom politickom signále, že teda sa nejaké veci dejú na určitej úrovni a Vidíte, e, že jeden generálny riaditeľ hneď po mojom mandáte, ukončení mandátu písal druhému, teda bola tam e, výmena korešpondencia, ale neviem e, úplne, či to bolo viac o minulosti. Myslím si, že sa to týkalo viac tých vecí, ktoré boli dohodnuté, teda ako skrátiť to obdobie implementácie do budúcnosti. Znovu implementácia, teda téma číslo jedna. a Tu sú dva aspekty a to je nedostatok súladu. Aj teraz e, spätne z roku 2014 jediná odpoveď, ktorú máte pán Tajany vám napísal, že na to sme prijali usmernenia o finančných stimulov pre čisté a energeticky efektívne vozidla v členských krajinách. To sa mi nezdá, že rieši tému, o ktorej hovoríte. Pre mňa je to, ide teda o to, čo sa stalo po tejto výmene mailov v marci 2013 do konca vášho mandátu? Nemám na to odpoveď, ako som vám povedal, veci pravdepodobne potrebo, po, pokračovali na úrovni jednotlivých e, oddelení, ale neviem presne odpovedať, e, ako to išlo opačným smerom. My sme zverejnili našu stratégiu pre čisté ovzdušie. Myslím si, že to bolo koncom roku 2013. Eh, čiže približne v rovnakom čase a potom Samozrejme, že ja som sa neustále venoval témam, ktoré boli v mojej kompetencii. Eh, znovu sme otvárali a opätovne otvárali tieto otázky, ale teda neviem odpovedať. Pani Evi. No, ďakujem pekne. Eh, otázku, ak dovolíte, ak presahovanie limitov eh, NOx eh, v súčasnosti. Hovoríme o dýzlových motoroch. Je to spôsobené hlavne využívaním eh, mm, vadných nástrojov, alebo je to spôsobené neprimeranosťou laboratórnych testov a skutočnosťou, že uh, Takéto typové schválenie je možné pre niektoré vozidlá, ktoré boli špecificky vyvinuté, aby prešli týmito testami. Tá druhá možnosť. Ďakujem. A ďakujem pekne za túto odpoveď, pretože ja si myslím, že potrebujeme veci napraviť tieto laboratórne testy boli špecificky vyvinuté, prispôsobené, aby sa obišlo skutočné testovanie. Vedeli ste o nejakých alternatívnych testovacích postupoch? Počuli ste o, o testoch, ktoré sa týkali e, riadiacich cyklov? Boli tieto postupy využité na nahradenie NTIC? E, ja, som, mm, ja nie som ten, kto mal poznať tieto procesy. Ja som bol zodpovedný za kvalitu a čistotu ovzdušia. Robil som všetko, čo bolo v mojich silách. A pre mňa je dôležité to, aby sme pochopili to, že členské krajiny ak členské krajiny neplnia niektoré štandardy e, kvality ovzdušia, tak e, tam môžu byť, e, môže tam byť celá plejada rozličných odpovedí. Čiže nemôžeme ukazovať prstom len na emisie z vozidel, pretože to nie je správne. Samozrejme, že som sa nevenoval úplne všetkým detailom, špecifikám. To nebolo v mojej pôsobnosti, ale my sme v ehm, výpočutiach, vo verejných posolstvách sa venovali tomu extenzívne, teda diskusie prebiehali aj v komisii, orientácia o kvalite vzduchu už v januári 2011 e, a už vtedy som otvoril otázku tých nesúladov. Um, je to teda uh, rozdelenie zodpovednosti. Ja som robil svoju prácu alebo svoju časť. Ďakujem pekne. Avšak je také úsmevné, že toľko rokov ubehlo a urobilo sa tak málo, preto aby sme mali nejaké alternatívne testy. Už využívajú sa iba existujúce TIT testy, ktoré sa ešte e, vyvíjali, technológie ešte neboli tak ďaleko, ale teraz už sú alternatívy. Existujúca legislatíva má zlepšiť kvalitu ovzdušia. Avšak toto sa nedá dosiahnuť s disponibilnými nástrojmi, ktoré máme doteraz. Len chcem uh, prísť s touto myšlienkou. Um, Viete si predstaviť možné stimuly pre výrobcov vozidiel, preto, aby nevyužívali tieto um, zbytočné testy. Ehm, musíme brať zreteľ aj na verejnú mienku. Ďakujem. Povedali ste, že je také úsmevné, že toto existuje tak veľa rokov, alebo existovalo tak veľa rokov. A v podstate hovoríte toto osobe, ktorá bola prakticky jediná, ktorá jasne a náhlas počas piatich rokov hovorila o tom, že je tu tento problém. Ja si to veľmi dobre uvedomujem. Môžem vám vymenovať všetky prejavy, ktoré som mal interne, e, externe. Eh, hovoril som o tom, snažil som sa vyvinúť tlak, dostať odpovede, pretože sa to stalo, eh, začalo stávať vážnym problémom, problémom kvality ovzdušia a členské krajiny, regióny sa stiažovali, že nedokážu splniť tieto normy. Tí ministri, ktorí sa mňa stiažovali, sa mohli stiažovať ich ministrom v ich príslušných krajinách, žiadať, aby oni si urobili poriadok v testoch a v zariadeniach. A to je úplne jasné, ale len chcem povedať, že nástroje, ktoré spomínate vo vašej otázke, proste neboli v mojej zodpovednosti, neboli moje. Ja som nemohol nič urobiť v kontexte, e, ktorý ste spomínali. Neustále som sa snažil uh, aj s komisárom, tak teda komisár pre výskum, e, aby sme investovali viac do budúcnosti automobilového priemyslu, aby sme toto zmenili, pretože chcem poukázať na niečo, čo nikto z vás neadresuje, a síce budúcnosť systému mobility a automobilového priemyslu. Viete, ako rýchlo sa veci menia na trhu mobility? Je to úžasné. Uh, a ak to nebudeme e, sledovať, nebudeme pritom, tak neviem, kde skončíme. To skutočne dôležité. Ja vidím, že automobilový priemysel rýchlo reaguje v súčasnosti, ale toto je centrálna téma. Musíme priniesť výsledky, dať do ulic autá, ktoré budú plniť naše podmienky klimatických zmien a politiku kvality ovzdušia. To je našou úlohou presne tak. Pán Potočník, samozrejme, my e, v tomto v štrovacom výbore sa venujeme práve problémom. Verieme e, to veľmi vážne a aj v našej správe budeme hovoriť o budúcnosti určite. Na to nezabudneme. Pán Beled, nech sa páči. Ďakujem, pán Potočník nemáme jednoducho uznať alebo priznať si, že je ťažké pre akúkoľvek inštitúciu, komisiu, parlament, radu, aj členské štáty bojovať na rozličných frontoch e, naraz. Pretože podľa mňa môžeme sa všetci zhodnúť na tom, že komisia, parlament, rada urobila maximum e, aby sa odstránili niektoré veci takmer na nulu, nie úplne, to sa týka aj CO2. Sme podľa mňa na lepšej ceste, ale NOx zaostáva. A bolo ťažké sa sústrediť na všetky tieto veci simultáne. To je súčasť toho problému. Uh, CO2, uh, to, to bolo v poriadku, ale NOx, tu sme sa sústredili možno viac, pozornosti sme mali iným veciam. Toto je tak trochu odpoveďou na otázky kolegov a odpovede, ktoré ste dostali. Teda sústredili sme sa e, viac na niektoré veci. Túto odpoveď e, komisára Dimasa si pamätám, že sme sa sústredili proste viac na CO2 e, ako na NOx a teda bolo to správne pre komisiu? Proste sa na to sústrediť, to bol ich cieľ. Uh, keď ste zodpovední za kvalitu ovzdušia, musíte sa sústrediť na všetko. My sme sa snažili sústrediť na všetko a preto sme otvorili ku koncu mandátu aj postupy pre porušenie, e, ktoré mali veci nápraviť. Ale téma, o ktorej dnes hovoríme, je do určitej miery aj dôvodom, prečo máme problém s NOx a prečo sme v situácii, v akej sme. Ale len posledná veta. Myslím si, že kvalita ovzdušia, zlepšenie ovzdušia je úspešnou politikou Európskej únie a vo viacerých sektorov to bolo možno iné, ale celkovo je to zásadný úspech Európy. Hovoríte o budúcnosti a samozrejme, že sa musíme pozrieť na minulosť, čo bolo zle, ale aj na budúcnosť. Minulý týždeň jeden z dôležitých výrobcov spomenul, že dízlové technológie budú dôležité aj pre ďalších 10-15 rokov, pretože z pohľadu CO2 sú o 20 efektívnejšie. Teda produkujú menej emisí ako benzínové motory. Čiže musíme e, investovať do čistých dízlových technológií v budúcnosti. Súhlasíte s tým? Podľa môjho názoru musíme čo najskôr smerovať k autám, ktoré sú v súlade s našou čistejšou politikou. Pani Dali. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Potočník, za to, že ste prišli. A ďakujem za toto vypočutie, za úprimné odpovede. Počas vášho mandátu ste spomínali viackrát, Eh, hovorili ste o tom, že eh, vlidla sa vyrábajú preto, aby splnili testy. Môžete mi definovať, o čom presne ste hovorili? Hovorím to, pretože ste boli veľmi opatrní vo výbere slov a aj tu hovoríte, že ste neboli osobne informovaní o konkrétnych veciach, ktoré sa týkajú jednotlivých zariadení. Nevedeli ste o e, ničom, kde to bolo odhalené a komisia, e, teda nevieme, či si bola vedomá konkrétnej situácie. Boli tu nejaké podozrenia, že niečo prebieha zle, alebo že sa využívajú nejaké e, nekalé postupy? nemali sme poňatie, že niekto klame a e, teda falšuje software. Je to v úvodzovkách. Hovoril som o tom, ako výrobcovia môžu pripraviť auta tak, aby prešli testovým cyklom. Ale neskôr na uliciach to už tak nebude. Už to nebude potrebné. A výkon v skutočných podmienkach v realite bude odlišný ako pri testoch. Niekto povedal, že sú tu tak, je to tzv. prístup zlatých vozidiel. Jedna z vecí, ktorú komisia riešila v dopadovej štúdie e, e, smernice, kde sa hovorilo o tom, že sú tu nekalé postupy, tak to sa týkalo predovšetkým e, falšovania vozidiel spotrebiteľmi. Eh, odstraňovania eh, filtrov, zmenami v motoroch, tak sme to chápali v tom čase, že toto prebieha a toto je zle. To je veľmi zaujímavé, pretože počas eh, projektu parlamentu ste povedali, že tieto rozdiely, a teda medzi tým, čo sa stane na ceste a čo sa stane v laboratóriu, že tieto rozdiely sú obrovské, až 500 nad limit ehm, je ten rozdiel. A vy mi hovoríte, že tieto rozdiely, ako ich definujete, buď sa navyšuje eh, tlak v pneumatikách, alebo sa proste nejakým spôsobom eh, menia eh, zariadenia vo vozidle, že toto mohlo spôsobiť takúto situáciu. Pravde, dúfam, že ako v mnohých prípadoch v Európe, že nedôjde k usmrteniu vlastne posla. Ale ja vám môžem len zopakovať, e, že v GRC test indikuje presahovanie 4 až 5 násobné, čo je 400 až 500 emisné limity a 14 presiahnutie v jednotlivých priemeroch emisie. Tam boli veľké variácie v e, NOx iba 8 zo 70 vozidiel splnili e, potrebné normy. Niektoré mali konform, faktor v konformity 14,4. pani predsednička, pán Fandekamp. de Počúvam vás už asi 40 minút a máte vy teraz sám pocit, že ste urobili maximum? Mali ste veľa prejavov, snažili ste sa zdvihnúť povedomie, ale povedali ste, že jednotlivé oddelenia dostali tieto oznámenia. Ja som o tom nevedela, som napísal list pánovi Tajanovi, dostal som nedostatočnú odpoveď. Uh, a snažil som sa vyvíjať tlak, tlak na členské štáty, možno mohol byť väčší. A keď hovoríme o DG eh, pre životné prostredie, tak eh, vieme, eh, ako by som to povedal, že sa im venuje veľká pozornosť a vy ste takí skromní, nemohli ste vyvinúť väčší tlak? Ďakujem pekne. Veľmi pekne ste vysvetľovali. Vysvetlili ste veľmi pekne všetky moje aktivity. to je taká pekná filozofická odpoveď. Ale otázka je, keď e, sa porovnáte s pani e, Kroes, e, on skutočne v nič také neverí. A vy vyvolávate dojem, že všetci komisári tam boli, máme kolektívnu zodpovednosť, takže ja opakujem otázku. Ale možno by som ju mohla aj preformulovať. Nemyslíte si, že ste mali skutočne nakopnúť niektorých ľudí? Je to naozaj veľmi pohodlná pozícia diskutovať dnes o veciach z minulosti, keď je naozaj čas rozhodovania. Vy musíte e, prijať veľa kompromisov. Všetky zmeny nie sú vo vašich rukách. Zmeny zodpovednosti sú na rozličných úrovniach, skupinách, ktoré sa vytvárajú a tak ďalej snažíte sa ich využiť e, tým najlepším spôsobom. Môj úmysel bol stále ovplyvňovať veci tam, kde to bolo možné a nikdy som nevynakladal priveľa energie na to, kde som neveril, že môžem naozaj dosiahnuť rozdiel a toto naozaj nebolo v mojich rukách. Možno niečo bolo efektívnejšie, niečo menej, taká to je realita. Ale čo som povedal na začiatku je kľúčové. Je potrebné nájsť v reálnom politickom svete optimum a využiť to. Dnes sa ma pýtate, či sa možno to dalo urobiť nejakým iným spôsobom. Možno som naozaj mohol byť odhodlanejší, ale takáto je realita. Ďalší rečník. Budem hovoriť po francúzsky. Budem pokračovať v otázkach, ktoré položila kolegyňa Dali, pokiaľ ide o štúdie GRC, ktoré ste spomínali, a 400 až 500-percentný rozdiel, pokiaľ ide o emisie NOX, teda realita a, a laboratória. Poznáte túto oblasť veľmi dobre a vy ste povedali, že ste chceli dosiahnuť viac, aby ste dosiahli e, alebo zhromaždili dôkazy a zistili, prečo ten rozdiel je taký veľký. Robíte nejaký prieskum, ktorý... Nechceli ste e, vytvoriť takýto mandát, aby sa zistilo, prečo ten rozdiel existuje? GRC, ja som bol za to istý čas zodpovedný, keď som bol zodpovedný ako komisár za výskum a, a vedu. A vtedy si ľudia myslia, že viete všetky podrobnosti o vedeckej politike, ale niekedy musíte vedieť aj to, ako sa e, výskum vyvíja napríklad v polnohospodárstve, energetike a tak ďalej. To zaujímalo aj mňa a ja som sa na to zaujímal. GRC to začalo v roku 2004 pri užitkových vozidlách. Pokračovalo to v roku 2007 a výsledky boli znamená začiatku môjho mandátu. E, Poslankyňa hovorí, že chce presnú odpoveď, keď ste videli to prekročenie o 400-500 Či ste nezisťovali, odkiaľ e, pramenil ten obrovský rozdiel medzi laboratórnymi testami a realitou? My sme, my sme mali dosť dobré vysvetlenie, môžem vám e, prečítať e, znenie GRC, takže my sme už e, čiastočne chápali ten rozdiel. Vtedy sme k tomu tak pristupovali, preto nikto e, sa neobracal na GRC, pretože sme nemali pocit, že by tam e, mal byť nejaký podvodný software použitý. keď sme odstránili problémy s nejasnou legislatívou a testovacími zariadeniami, tak sme si mysleli, že sme na dobrej ceste, ako vyriešiť e, túto otázku. Pán Gizege. Pán Potočník, ďakujeme za vaše odpovede. Vy ste dnes opísali dobré pracovné vzťahy s komisárom Tajaným v Špigli sa dalo prečítať, e, že e, e, roky bojovala DG pre priemysel a pre životné prostredie. Hovoríte teraz vy o dobrých vzťahoch, ale v nemeckej tlači sa hovorí o žabomyších vojnách, takže čo je pravda? Aj, aj. Áno, máte pravdu. Ja som už v úvode povedala, že sú rozdiely medzi e, generálnymi riaditeľstvami. Môžete hovoriť o vojne, ale nie je to tak skôr hĺbková diskusia, kde každý obhajuje to svoje. Ja som bol presvedčený o tom, že to, čo my obhajujeme, je správne. Ja som e, viackrát sa stretol s kolegom Tajanim a naozaj sme dobre spolupracovali. To je všetko. E, to neznamená, že sme sa dohodli na nejakom riešení, ktoré bolo na stole. Ak ste zodpovední za životné prostredie, tak nie ste spokojní, ale ste spokojní, ak sa to uberá e, cestou vyšších ambícií a lepšieho uplatňovania. Takže ja mám pocit, že počas môjho mandátu sme to spravili aj kolektívne aj vďaka environmentálnemu výboru tohto, parlament, tohto parlamentu. Takže aj vojna je dobrá spolupráca, to si poznamenám. Ešte jedna otázka. V úvode ste povedali aj to, že ste mali pracovať dôslednejšie, že ste mohli e, eventuálne spraviť viac, takže to je nevydané pre bývalého komisára Klobuk dole. Minulý týždeň e, pána Ferhojgena, bývalého kolegu, sme sa pýtali, Eh, že v kontexte procesu z roku 2005 namerané hodnoty a tie skutočné hodnoty v premávke teraz eh, je tu už dlhý časový eh, interval, ktorý ubehol až po to, kedy sa začalo možno, že s pánom Tajaným o tom hovoriť. To, čo opisujete, E, ma znepokojuje. Ja som vždy e, bojoval za kratšie časové lehoty, za menej času a želal by som si to aj pri niektorých otázkach, ktoré sú teraz na stole, ale nemáme rovnaké zodpovednosti ani rovnaké nástroje a ja som sa pokúsil použiť e, tie nástroje, ktoré som mal k dispozícii čo najúčinnejšie a tie úzko súvisili s so smernicou NEC, s kvalitou ovzdušia. Viete, ako ťažko sa o tom rokovalo. Takže vtedy naozaj treba podporiť eh, dobré návrhy. Pani Kadenbach. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. V prvom rade nechcem opakovať to, aký ste boli e, angažovaný komisár. Pri dnešnom vypočutí mám opäť pocit, ktorý som už mala pri rôznych e, stretnutiach a síce, že komisár pre zdravie a životné prostredie e, nemajú možno, že rovnaké e, postavenie v kolégiu. Ja si pamätám na to, čo ste E, vy sám povedali, ale vy ste vždy boli tým, ktorý nestával do protikladu životné prostredie a rast zamestnanosť. Vždy ste hovorili, že je to kompatibilné. My máme pocit, že e, na ostatných oddeleniach komisie e, možno, že nemali rovnakú odozvu, platí to aj pre priemysel a to, ten pocit mám aj teraz tu. Je tu jasná úloha EÚ, ale mám pocit, že e, kvôli e, zlému ovzdušiu máme mnohé obete e, na životoch každý rok, ale nezohľadňuje sa to a predstavuje to obrovskú záťaž pre verejné zdravotné systémy. Ale nepodarilo sa tie náklady v oblasti zdravia a životného prostredia teda ich tak jasne prezentovať aj vo svetle tohto škandálu. Bolo by to určite menej, keby sa boli uplatňovali tie zlepšenia v legislatíve. Ja som sa naozaj snažil, aby ma brali čo najvážnejšie ako komisára, aj s vašou pomocou. nie len vás osobne, ale aj ostatných kolegov z výboru Envy a boli sme úspešní na viacerých frontoch, takže ak sa obzrieme, tak môžeme byť dosť pyšní. Mm. O niektorých návrhoch sa ešte stále diskutuje v tomto parlamente, ale inak e, to už patrí k životu, že my všetci spoločne máme isté priority a tie prevažujú. Rasta zamestnanosť. Pokiaľ moja pamäť e, siaha počas dvoch mandátov Barosa, ale aj za pána Junkera, je to e, stále e, priorita číslo 1 a na tom e, sme sa zhodli. Ja som sa vždy snažil o to, aby udržateľnosť k tomu prispela. Aby to bola tiež politická priorita. Ja som totiž to presvedčený, že udržateľnosť socioekonomická a environmentálna je obrovskou um, podnikateľskou príležitosťou aj do budúcnosti. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca, hovorí pán Gerbrandy. E, je to tu dosť čierne opisované vzťahy medzi generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie a priemysel, ale nechápem jednu vec, že všetky údaje e, vám boli k dispozícii, správa GRC, všetky ostatné správy a dokazovali, že legislatíva nie je funkčná a že ju členské krajiny ani neuplatňujú. Napriek tomu ste sa nedohodli s kolegom Tajaným a nezačali ste konať. E, keď nesúhlasíte, častokrát sa obratíte na šéfa, preto sa pýtam, či ste sa obratili na pána Barosa a či si zvolili jednu alebo druhú stranu, alebo či to e, bola bolo také pokojné obdobie na komisii. My sme sa dohodli na budúcom riešení. A to riešenie ste podporili a schválili aj vy. Problém bol v tom, ako to správne povedali predrečníci, existujúce vozidlá. To bude asi problém, aj keď to bude už plne fungovať v roku 2017, euro 6 a testy eh, RD. To bude závažné. A ak by som sa tomu mal venovať dnes, tak by som sa zameral práve na toto, eh, pretože eh, už teraz chápem všetky rozmery určite lepšie ako <clears throat> v minulosti nie, neobrátil som sa na pána Barosa, ale hovorili sme <clears throat> o tom pri orientačnej diskusii o kvalite ovzdušia. A vtedy som pána Barosa on informoval o tomto probléme. E, zapojil sa pán Baroso do tej internej diskusie nejakým spôsobom? Odpoveď nie, pokiaľ viem, nie. Pán poslanec, vy ste povedali, že E, máte iný názor na vozidla, ktoré sú teraz e, na cestách. A povedali ste, že e, povedali, že nebolo správne, že sa homologizácia pri niektorých vozidlách nezmenila. Pán Tajany nesúhlasí, on sa zameriava iba na testovacie cykly. Ak tie prejdú, tak nie je potrebné čokoľvek meniť na homologizácii. Ja si myslím, že sa treba venovať aj budúcim vozidlám. To sa nám, myslím, podarilo. A potom uplatňovanie pri vozidlách, ktoré sú teraz na cestách. Pani Köstinger, pán e, Potočník, vy ste už viackrát povedali, že ste si nič nevšimli ja som si pozorne prečítala ten článok e, v týždenníku Špígel, ale či by ste teraz spätne predsa len povedali, že počas vášho mandátu sa zameriavalo príliš na e, detaily a e, veľké témy alebo hlavné možnosti boli nepovšimnuté? Áno, pričasto e, všetky inštitúcie, pre ktoré som prav- pracoval, či už vláda, alebo komisia, rada, sa zameriavajú na obraz príliš zblízka a nie s dotatočným odstupom a teda súhlasím s vami, že to je na škodu veci. Pani poslankyňa, Pri minulých technických vypočutiach sme <clears throat> hovorili aj o americkej legislatíve a všetkom, čo súvisí s týmto podvodným softverom. Vy ste dnes viackrát povedali, že mm, vy nevidíte dôvody sa, do tom, sa v tom ešte mm, viac vrtať, ale, ale viete o tom, že v Amerike sú ešte ešte presnejšie e, definície toho podvodného softveru? Možno, že by ste sa mali obrátiť e, na e, moje oddelenie, nie na mňa. Ale keďže nepochybujem o ich kvalitách, tak predpokladám, že o tom vedeli. Pani Konečná. Ale nie, ešte predtým pán poslanec López. Ďakujem pekne. Keď si to trochu zhrnieme, tak eh, vy ste povedali, že je viacero, eh, viacero dôkazov, ktoré svedčili medzi rozdielmi testov v laboratóriách a eh, v normálnej premávke hlavne čo sa týka toho softveru. Vy a pán Tajani ste spolupracovali na CARS 21 a pýtam sa, či ste mali nejaké ťažkosti pri tejto legislatíve s vzťahu s pánom Tajaným. Spolupracovali sme na CARS 21. On ma prizval do tejto pracovnej skupiny a ja som tam vysvetloval to isté ako dnes tu pred vami. Ja som sa neustále snažil, aby to trvalo kratšie, ale po hĺbkovej diskusii sme dospeli k záveru, ktorý ste podporili aj vy, že určite bolo obdobie, kedy sme mali e, konať, čiže skôr. Mm, teraz e, sa to stáva realitou, pretože um, tie zmeny sú za dverami budúci rok neodpovedali ste žiaľ na moju otázku, či boli nejaké problémy s pánom Tajany. My máme e, silne tento pocit a že ste si uvedomovali všetko, čo sa dialo. Boli nejaké problémy, ktoré ste ešte doteraz e, nepriznali. Ak áno, tak e, hovorili ste s kolegium Aj my na komisii sme kolegiálni, takže tým sa riadíme, keď chceme niečo dosiahnuť. Najdôležitejšie je e, využiť pozitívne kolegov a vysvetliť im, že mm, niektoré moje problémy e, by mali byť pochopené aj ostatnými. Tak funguje kolegium. Hovoríte, že sa pracuje koordinovane na komisii, ale moc ma to nepresvedčilo. Snažili sme sa čo najlepšie a myslím, že to e, robíme všetci. Pani Konečná. Ďakujem pekne. Dovolte ešte krátku otázku. Hovorili ste o tom, že po bitke je každý generál, čo je e, čo by ste spravili inak eh, so súčasnými znalosťami, pretože našou úlohou je predistom aj v budúcnosti. Hovoríme o zlom uplatňovaní a ja si myslím, že aj pravidla, ktorá, ktoré sa dali rôzne porušovať a boli vytvárané na komisii, sú eh, stále nesprávne, čo by sa dalo spraviť eh, na to, aby sa už niečo také v budúcnosti nezopakovalo. moc by som toho odlišne spraviť nemohol. Možno, že by som sa viac zameral na uplatňovanie toho existujúceho a vyvíjal tam väčší tlak, ale mal som verejný prejav tu v Európskom parlamente a informoval som vás o tom probléme 20. 4. septembra aj v Rotterdame som o tom hovoril. Naozaj tá diskusia bola intenzívne prediskutovávaná aj na komisii, aj formou písomnou na úrovni riaditeľov, e, expertov. Napísala som list pánovi Tajanimu. Účastne, e, aktívne som sa zúčastnil na CARS 21. Takže spravil som všetko, čo sa dalo s vašou podporou na to, aby e, sa zvýšili normy platné pre kvalitu ovzdušia aj v súvislosti s emisiami NO. Takže e, spravil som podľa mňa maximum, ale ako som už povedal, keď sa obzriem zad, tak e, možno, že som sa mal zamerať na jeden z problémov, o ktorom sme už diskutovali. Ale ako viete, to je jedna z oblastí, ktorou sme sa zaoberali v oblasti životného prostredia. Okrem toho sú tam chemické látky, biodiverzita, kvalita vody, tisíc ďalších vecí, na ktorých e, sa pracovalo. Predtým, ako som prišiel na tento výbor, som stal pred dvoma rozhodnutiami. Buď si nič neprečítam a budem o tom e, s vami hovoriť iba na základe mojich e, minuloch, minulých E, skúsenosti, ale keď som sa predsa len rozhodol si niečo prečítať, tak som sa do toho veľmi zahlbil, bolo to zaujímavé. Takže ak by bola možnosť 10 e, plných dní venovať nejakému konkrétnemu e, problému, tak by to myslím, že bolo to, čo si želá každý komisár. A ešte pán Turmes. Ďakujem pekne. V roku 2008 v DG Envy Eh, jeden sa požiadal eh, JRC, aby sa eh, venoval dízlovým autám, hlavne výrobkom Volkswagenu, ktoré idú na americký trh. To sú práve tie, kde sa zistili neskôr podvody. Urobili sa, prosím, tieto testy a videli ste výsledky týchto testov? Nie, vôbec som nevedel. A takže ani výsledky testov som tiež nevidel. Vo vašom liste píšete, bol by som rád, keby ste stanovili rámec zatočných opatrení ako stiahnutie alebo odňatie určitých typových schválení. Čiže z právneho hľadiska komisia sa nachádzala v situácii, že mohla spustiť konania, ktoré by viedli k odňatiu typového schválenia. Čiže nakoniec to bolo politické rozhodnutie pána Tajányho, že takéto konanie nespustil. Ja som to už hovoril v úvode. Ja som urobil všetko veľmi podrobne, keď som spúšťal tie konania pre porušenie, ktoré som mal ja vo svojom rezorte, e, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia a všetky krajiny. Je veľmi zložité prepojiť všetky údaje a zohľadniť všetko keď e, chcete ísť cestou konania, alebo musíte si byť naozaj istí, že nakoniec e, vyhráte. No a je to za každým na posúdení komisára. Musíte sa môjho následovníka spýtať, prečo to bolo, ako to bolo. Vy ste povedali, že ste obhajovali verejný záujem. 200 tisíc obetí e, vychádzajú z tohto škandálu ročne. A potom tam bol iný komisár s iným názorom. Čiže je to dobrý nápad? a Znečistenie vzduchu, teda de facto, ak neviete stiahnuť, ak nemôžete robiť konanie, tak nemôžete uh, znižovať emisie z aut. Čiže nebolo by dobré naozaj dať komisárovi právomoci naozaj niečo urobiť? Každý to hovorí, aj vy. Vy uh, ste povedali, že uh, niekto tu nesledoval verejný záujem, ale záujem výrobcov, záujem priemyslu. Nie je toto náhodou problém, ktorý je už dlhodobo známy a nerieši sa ani v novom návrhu komisie? Pán Turmes, áno, toto je jedna z vecí, o ktorej som hovoril v úvodnom vystúpení. Áno, máte pravdu, ale rozdelenie právomocí mm, to nemáme v rukách ani ja, ani tajany. Dobre, čiže komisia má inštitucionálnu povinnosť brániť všeobecný záujem a nie záujem konkrétnej priemyselnej lobby. A toto je nesprávne riadenie, a toto je tá nezrovnalosť v spravovaní, ktorú musíme v tomto výbore riešiť. Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Potočník, za vaše otvorené odpovede aj za vaše politické vyhlásenia. Myslím, že nám pomôžu v ďalšej našej činnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička, želám veľa úspechov. Okay, sorry, colleagues, for the small delay. Um, I... Kolegyne, kolegovia, prepašte maličké omeškanie. Myslím, že môžeme rovno pristúpiť k druhému dnešnému vypočutiu. Vítame tu nášho kolegu a niekdajšieho komisára pána Tajaniho, teda komisára pre priemysel a podnikanie v období 2010 až 2014. My sme mali zaujímavé počutie s pánom Potočníkom, vaše meno tam odznelo viackrát, čiže vy ste majú kolegovia veľa otázok pripravených aj pre vás, ale na úvod vám dávam možnosť na také prvotné vystúpenie, takže máte slovo, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť. Chcem sa poďakovať vyšetrovaciemu výboru za príležitosť ktorú mi dal, aby som opísal, čo sa dialo v období 2010-2014, teda v období, kedy som bol v funkcii komisára pre priemysel a snažil som sa zlepšiť konkurencovnosť nášho hospodárstva, oživiť hospodárstvo EÚ postihnuté krízou. Všetko sa riadi jednou zásadou, zásadou, ktorú som aj vo vypočutiach vo výboroch viackrát opakoval, teda taká priemyselná politika, ktorá ide ruka v ruke s životným prostredím, čiže zelená politika pre zelené hospodárstvo. No a v tomto kontexte som aj fungoval v spomínanom období. Automobilový sektor, som považovala za strategický z hľadiska našej reálnej ekonomiky. Pripravili sme aj akčný plán CARS 21, pardon, CARS 2020. Eh, to je ten eh, dokument, ktorý sme pripravili. A išlo tam teda o udržateľnejší a konkurenceschopnejší priemysel. V rámci tohto akčného plánu sa samozrejme spracovali všetky podstatné témy vášho vyšetrovacieho výboru, teda zmena rámcovej smernice o typovom schvalovaní a emisné testy. Toto bolo súčasťou teda globálnej stratégie pre automobilový priemysel. Čiže e, východiskom bola kríza, krízová situácia a chceli sme teda ten priemysel pripraviť na budúcnosť. 12 miliónov pracovných miest v tomto priemysle bolo v hre, bolo potrebné chrániť aj životné prostredie a verejné zdravie, zdravie spotrebiteľov. A chceli sme mať aj silný vnútorný trh s jasnými pravidlami, tak aby bol chránený spotrebiteľ a aby priemysel mohol čo najlepšie fungovať s konečným cieľom dopracovať sa k automobilu bez emisí v doprave, pretože toto je jediné vozidlo, ktoré nám umožní obstáť dlhodobo v medzinárodnej konkurencii. A dovolte, aby som teraz prešiel do angličtiny, lebo prechádzam k technickým otázkam, ktoré sú teda obsiahnuté v textoch spísaných po anglicky. Budem sa venovať hlavne otázkam, ktoré obsahuje mandát EMIS. Poprvé, či komisia vedela o podvodnom softveri na manipuláciu emisí. Tu môžem byť stručný. Ja som nikdy nebol informovaný, ani mi neboli poskytnuté dôkazy o využívaní takéhoto softveru. Neurobili to ani aktéry, neurobili to ani mimovládky, ani európske inštitúcie alebo členské štáty, či poslovského parlamentu, že by mi boli poskytli takéto informácie alebo takéto dôkazy. Po druhé, e, revízia testovacích postupov. Nariadenie 715 roku 2007, teda Euro 5 a Euro 6 emisné štandardy, požaduje, aby komisia e, revidovala postupy, testy a požiadavky, ak neodrážajú emisie v podmienkách eh, RDI, teda skutočného eh, šoferovania na ceste článok 14 odsek 3. Eh, Euro 5 bude platiť pre nové autá od septembra 2009 a pre všetky autá od 2011. také bolo to ustanovenie. Ako náhle boli k dispozícii na trhu prvé autá podľa Euro 5 v období 2010, komisia, respektíve JRC, analyzovalo emisné hodnoty a dospelo k záveru, že emisie v reáli sú vyššie ako tie, ktoré boli namerané v laboratórnych podmienkach pred konečným nadobudnutím účinnosti myslím, že to Euro 5 a pred zverejnením tejto štúdie eh, v novembri 2010 eh, JRC a DG Enterprise eh, teda zorganizovali verejný workshop, kde sa prezentovali výsledky tohto výskumu členským štátom a aktérom. Výskum JRC dospel k záveru, že je potreba vytvoriť nový testovací postup RDI. E. Hneď na to, čo boli zverejnené tieto výsledky, DG Enterprise pod mojim vedením požiadalo JRC, aby toto pripravilo nový postup na eh, meranie tých skutočných eh, emisí. A v roku 2017 v januári som sa rozhodol, že vytvorím pracovnú skupinu, e, zložil všetkých relevantných e, stakeholderov, aby táto skupina detailne preskúmala a pripravila najlepší postup na meranie reálnych e, emisí. Technická práca bola predmetom diskusí aj novej skupine na vyššej úrovni CARS 21 ktorá vo svojej správe z 2012 eh, stanovila rozvoj nového postupu ako kľúčovú prioritu legislatívy o emisiách z automobilov. Spomínam si, že tá skupina 20, eh, CARS 21 bola zložená zo 7 komisárov, z 9 eh, národných ministrov, zo zastupcov priemyslu, odborov a mimovládnych organizácií. Príprava a implementácia nového postupu emisného testovania e, bola súčasťou kľúčovým opatrením akčného plánu CARS 2020. E, toto bolo prijaté komisiou z mojej iniciatívy v 2012 v roku 2013 GRC zverejnilo výsledky svojej analýzy a odporúčalo testovanie priamo na ceste s prenosným e, systémom merania emisí. Takže toto e, by e, bol najlepšie testovacie rozhranie v podmienkach reál, reálnych podmienkach. V apríli 2014 komisia členským štátom predstavila cestovný plán na zavedenie takýchto RDI testov. Takých testov, ktoré mimovládna organizácia Transport Environment opísala ako najlepšiu v súčasnosti dostupnú technológiu na meranie reálnych emisí. Tá práca sa diala plynule, bez nejakých eh, omeškaní s veľkou rozhodnosťou v súlade so záväzkami stanovenými v nariadení 715-57 a tiež v súlade s harmonogramom stanoveným v CARS 2020. Po tretie, zákaz eh, podvodného softveru Komisia vytvorila regulačný rámec a členské štáty sú zodpovedné za uplatňovanie a vymáhanie legislatívy EÚ. Komisia môže spustiť konanie pre porušenie iba proti e, členským e, štátom, iba v prípade, že e, si je vedoma porušenia unijného práva. A k tomuto došlo v automobilovom priemysle, keď som spustil konanie proti Nemecku. Tam išlo o porušenie smernice o mobilných klimatizáciách. Aby sme pomohli členským štátom v uplatňovaní tejto legislatívy, začali sme revíziu rámcovej smernice o typovom schváľovaní v 2010. Cieľom bolo doplniť testovacie postupy ex ante dohľadom ex post, a teda kontrolnými mechanizmami ex post. Po verejnom pripomienkovaní a po rôznych interných a externých štúdiách bol v um, zverejnený návrh posúdenia vplyvov revízie rámcovej smernice o typovom schválení. Bolo to v marci 2014. Toto posúdenie vplyvov bolo doplnené ďalšou analýzou súčasnou komisiou e, po tom, čo došlo k emisnému škandálu Volkswagen a toto je aj e, základ návrhu um, revízie uh, smernice o typovom schvalovaní. Dovolte mi, aby som to v súvislosti zdôraznil to, že legislatíva RDI je najlepšou cestou, ako sa systematicky uh, vyhnúť e, používaniu e, takýchto podvodných soférov. Kej Borgest, e, profesor, vystúpil vo výbore EMIS a povedal, že ak znížime možnosti vyhnúť sa prostredníctvom testovacieho cyklu, tak skrátka prinútime výrobcov, aby urobili čo je možné. Takže, aby som to zhrnul, Nikdy som nebol informovaný o využívaní podvodného softveru pri e, výrobe automobilov e, na podvody e, v oblasti emisí. Komisia chcela ambiciozne testovacie postupy a takéto aj pripravila veľmi rýchlo, tak aby sa naozaj merali emisie v podmienkach e, real driving. Komisia sa snažila posilniť e, dohľad e, v členských štátoch a nová legislatíva RDI bude najlepším nástrojom, ktorý dokonca znemožní využívanie takýchto podvodných softverov. Na záver, chcel by som pripomenúť, že všetky iniciatívy zo strany komisie boli vykonané otvoreným, transparentným, inkluzívnym spôsobom so zapojením všetkých relevantných aktérov. Práca odvedená na príprave nového testovacieho postupu, tak ako to bolo stanovené v kartu 2020, toto podporili európske inštitúcie aj e, členské štáty. Rada pre konkurencieschopnosť v decembri 2012 schválila, alebo teda potvrdila e, oznámenie KS 2020. Taktiež Európsky hospodársky sociálny výbor prišiel s pozitívnym stanoviskom v maj 2013. E, výbor regionov a potom nasledoval v oktobri 2013. Európsky parlament prijal v pléne uznesenie ktoré súhlasilo s opatrením navrhovanými v KARS 2020, bol to 10. decembra 2013. Čiže my, poslanci Európskeho parlamentu, by sme mali bezodkladne posilniť novú legislatívu typového schvalovania, tak aby táto bola prísnejšia, jasnejšia a transparentnejšia. Som presvedčený, že tento výbor že by Bob Smatkovi tento výbor teda z tohto škandálu urobil novú príležitosť na znižovanie emisí z automobilového sektoru. My budeme spolupracovať tak, aby sme vďaka k 2020 urobili z nášho sektoru výroby automobilov konkurenceschopnejší a udržateľnejší. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tajany. Chcem poďakovať kolegom za ich veľkú disciplínu v eh, prvom vypočutí. Poprosím, aby postupovali rovnako aj teraz. A teraz pán Zalba ako prvý správodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Tajany. V predchádzajúcej výmene názorov s pánom eh, Potočníkom eh, sme si uvedomili, že kľúčovou úlohou tohto vyšetrovacieho eh, výboru je eh, pochopiť, čo sa udialo v tom čase v Európskej komisie, či tam boli nejaké omeškania. A poprosil by som, aby ste boli čo možno najpresnejší. Tá prvá analýza nezrovnalosti medzi meraním emisí v laboratóriách a meraním emisí za skutočných eh, jazdných podmienok. Teda tieto analýzy boli k dispozícii od roku 2006. A prečo to trvalo až do roku 2013, kým sa vypracoval nový postup testovania? Tiež by sme chceli eh, vedieť, či tam boli nejaké omeškania a ak áno, prečo a kedy. Ďakujem. Grazie, onorevole Zalba, per darmi... Ďakujem pekne, pán eh, Zalba, za eh, tú možnosť predstaviť vám našu prácu a časový harmonogram. Ide o eh, práce politicky iniciované zo strany Európskej komisie. E, chceli sme bojovať proti e, všetkým nezrovnalostiam a e, bojovať proti všetkému, čo škodí z zdraviu, pretože tieto podvodné softvery sú v protiklade s platnou legislatívou. Ide to na úkor spoločenstva. Avšak tie nezrovnalosti vyplývajú len z nedostatočných eh, kontrol osobných motorových vozidel eh, eh, na cestách. Nové kontroly boli uskutočnené. Predpísané boli štyri kontroly za každý model, teda v rámci mesta sa testovalo a tiež jazda mimo mesta sa testovala. Komisárom som sa stal v roku 2010. Máme spoločné výskumné centrum, to je zariadenie Európskej komisie ktoré e, pracuje na opatreniach e, na posudzovanie emisí a nezrovnalostí pri nich a e, pritom boli zohľadnené aj tie najaktuálnejšie modely podľa Euro 5. Už v roku 2010, ku koncu roku 2010, pred tým, než Euro E, vstúpil do platnosti 1. E, januára až e, nadobudol účinnosť 2011 pre všetky vyrábané modely. Čiže ešte predtým som vyzval toto spoločné výskumné centrum prostredníctvom nášho generálneho riaditeľstva, aby nás okamžite informovali o výsledkoch vlastnej práce. Čiže ešte pred úradným zverejnením ešte pred eh, eh, eh, tým, než celoplošne vstup vstúpil do účinnosti norma Euro 5. V roku 2011 sa konal e, workshop, na ktorom Spoločné výskumné centrum informovalo o svojich prácach a o nezrovnalostiach medzi emisiami meranými v laboratórnych podmienkach a emisiami meranými na cestách. Všetky členské štáty boli informované, e, na tom workshope sa e, zúčastnili Ehm, bol to workshop otvorený pre všetkých, takže všetci účastníci boli informovaní. Ehm, boli prezentované aktuálne výsledky a zároveň som vyzval spoločné výskumné centrum na vypracovanie stratégie ehm, ktorá by umožnila najlepšiu možnú kontrolu pre tieto nezrovnalosti. Išlo tu teda o to, aby e, sme poukázali na nezrovnalosti, ktoré existujú medzi testami v laboratórnych podmienkach a, a testami v e, podmienkach riadnej e, prevádzky. Čiže s rôznymi systémami malo byť zistené, mali byť, teda malo sa dopracovať k tým najlepším výsledkom. Zároveň bola zvolená aj pracovná skupina. Členmi boli členské štáty, zainteresované strany a účastníci boli boli eh, vyzvaní pripraviť eh, štúdiu o príprave eh, spôsobu testovania. To zodpovedá tomu, čo upravuje nariadenie Euro 5, článok 40 a odporúčanie číslo 15. Ak komisia príde na nejaké nezrovnalosti, je povinná konať. Paralelne k týmto obom e, skupinám e, sa pracovalo ďalej e, v rámci CARS 21 a potom táto spoločné výskumné centrum analyzovalo rôzne kontrolné systémy a odporúčalo ich zlepšenia síce prostredníctvom prenosných meracích prístrojov priamo v cestnej premávke. A my sme si potom e, zvolili e, ten e, testovací model, ktorý sa aplikuje aj dnes. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Tajani, že ste medzi nás prišli a ďakujem aj za vaše úvodné slova. Vaše stanovisko je úplne jasné. Neboli ste si vedomi týchto podvodných softvérov a ani iných pracovníci e, v komisii. Ale nesústredíme sa e, len na toto. Myslím si, že ten skutočný problém je ten obrovský, tá obrovská nezrovnosť, ten obrovský rozdiel medzi e, testovaním v laboratóriu a na cestách. Vy ste si ale boli veľmi dobre vedomi tohto problému, pretože už v správe environmentálnej agentúry z 2004. bolo jasné, že v tejto oblasti existuje veľký problém. Čiže keď ste nastúpili do funkcie, boli ste si vedomi toho, že existuje problém s nefungujúcou legislatívou, pretože tie pôvodné ciele neboli dosiahnuté. A tiež ste vedeli, že členské štáty neimplementovali a správnym e, spôsobom e, tieto ustanovenia neuviedli do praxe. Čiže je tu veľký veľký rozdiel medzi spôsobom, ako komisia sa zaoberala legislatívou e, k kvalite ovzdušia, kde sa začalo 22 e, konanie pre porušenie a e, vaša zodpovednosť v rámci konania v tejto veci. Môžete mi ten, tento rozdiel vysvetliť? Ehm, nevidím tam žiadne odchýlky pri postupe. Tie konania v veci kvality ovzdušia, teda to sa odvíja od rovnakých e, pravidiel z rámcovej e, smernice. Už dlhé roky sa zaoberám týmito kompetenciami a viem, že e, pri začatí konania pre porušenie potrebujete mať jasný právny e, základ a potrebujete mať jasné dôkazy alebo aspoň indície. Nikdy neboli nejaké indície pre existenciu takejto, takéhoto podvodného softveru. Nehovorím teraz o tomto podvodnom softveri, hovorím o týchto obrovských nezrovnalostiach, takže poprosím vás, keby ste sa sústredili odpovedeli na moju otázku. Áno, veľmi dobre som vás pochopil a dostanem sa ešte k tomu. Tie odchýlky eh, ako také nie sú eh, porušením zákonov. Test eh, v zákonoch sa upravujú štyri e, e, testy na e, simuláciu prevádzky v mestských podmienkach a ďalší test sa musí uskutočniť mimo mesta počas jazdy pri typovom schválení, keď teda osobné motorové vozidla splňajú tieto podmienky, tak nemôžno začať žiadne konanie pre porušenie. Dalo by sa síce začať, ale ak sa nepridržiavate existujúceho právneho základu, stratíte. Áno, dostávam sa k veci. Tie konania, ktoré boli otvorené, začaté e, voči e, Nemecku, okrem iného. Máme len 5 e, minút, pán komisár. Hovoríme e, o autách, nie o hračkách. A v legislatíve 2007 sa jasne upravuje, že do 2009. členské štáty musia ustanoviť sankcie, ak e, výrobcovia nebudú pôsobiť v súlade s legislatívou. A to e, členské štáty neurobili, ale komisia nejakým spôsobom na to nereagovala. Pozrite sa ako povedal pán komisár e, Verhojgen, e, začiatkom roku 2010 som nastúpil do úradu, čiže predtým e, za to, čo sa dialo, nenesiem zodpovednosť. Pán Verheugen povedal minulý týždeň, že nikdy nebol informovaný o tom, že členské štáty neaplikovali smernicu pri preberaní úradu, keď som preberal eh, moju funkciu od pána Ferhojgena, nebol som informovaný o tomto probléme. Tento problém o nedodržiavaní zo strany členských štátov mi eh, nikdy eh, ako taký známy nebol. Ďakujem pekne. Chcem vás uh, upozorniť, teda, že tu uh, otázka, odpoveď sa kladie. Áno, ale my máme uh, len uh, 5 minút spoločne a uh, užívam si to. Uh, Verím, že EDG Environment upozornila vaše útvary na tento problém, ale k inému problému a síce e, vývoj RDE. V 2010. počas workshopu bolo povedané, že to bude trvať e, dva roky po technickej stránke e, Eh, údajne len 6 eh, rokov, 6 eh, mesiacov to malo trvať, ale tá skutočnosť, že to trvalo tak dlho, to je politická vec a nie technická, lebo technicky sa to dalo zvládnuť za 6 mesiacov. Čiže mohli by ste mi toto vysvetliť? Ako som už povedal, rozhodnutie o časovom harmonograme prijala pracovná skupina CARS 21. E, e, CARS 2020 to potvrdili e, časový harmonogram prijala komisia, rada, parlament, ECOSOC, výbor regionov tiež a Európsky parlament nikdy e, nechcel, aby to vstúpilo do účinnosti. Už skôr išlo o aplikáciu v súlade s dohodnutými časovými e, termínmi, e, takže úloha komisie parlamentu. E, tam e, bola jasná v KARS 21, to bolo tak e, dohodnutá. Všetky inštitúcie súhlasili, nikto proti tomu nenamietal. Ďakujem, pán Karins. Ďakujem pekne, pán Tajany, že ste veľmi rýchlo odpovedali na naše pozovanie priznať tento na tento eh, meeting, nie všetci eh, komisári eh, Eh, tak eh, urobili. Eh, chcem sa poďakovať. Pokiaľ ide o časovú os, chcem nejaké veci ujasniť. Počujeme tu, čo to ale mali by sme sa pokúsiť to nejakým spôsobom zosumarizovať a opýtam sa vás nasledovne. V 2010 ste boli komisárom, potom čo euro 5, euro 6 legislatíva bola prijatá v 2000 pokiaľ sa e, nemýlim, vy ste e, relaunchovali CARS 2001 e, skupinu. Vzali ste do úvahy skutočnosť, že okrem iných vecí je tam tá nezrovnalosť medzi laboratórnymi a technickými E, normami. Chceli ste to riešiť dobrým e, spôsobom. A táto e, vysoko postavená skupina od oktobra 2010 do júna 2012 pracovala. Aj pán Potočník jej bol členom. Čiže v júli 2012 KAS 21 prišla s odporúčaniami a vtedy ste vy v novembri toho istého roku, čiže prakticky o dva mesiace, ste prišli s akčným plánom KARS 2020 a e, parlamentu trvalo ďalší rok a jeden mesiac sfinalizovať našu zmluvu ako reakciu na správu komisia. Vy, e, komisia, ste boli rýchle už v apríli, tam bola prezentácia členským štátom v rámci technickej e, skupiny, kde bola uvedená RDE problematika. Čiže pokiaľ ide o časovú os, všetci vieme, ako pracuje naša inštitúcia. Komisia si uvedomí, že je nejaký problém, odprezentuje riešenie, my musíme reagovať ako parlament a často sme príliš pomali. A v tomto prípade by som povedal, že sme boli až nehanemne pomali. E, rok a mesiac sa nedá nazvať e, nejakou vysokou, veľkou rýchlosťou. Veci by sme mohli urobiť aj e, rýchlejšie. A medzičasom v januári 2011 bola založená KARS 21 a už bola aj pracovná skupina na vývoj RDE testovania, čiže vy e, ste si boli vedomi situácie a začali ste aj so zmenami. A je to dlhý príbeh, prečo to celé trvalo tak dlho, ale e, každý e, z nás určitým spôsobom bol toho súčasťou. Moja otázka je, okrem toho, čo ste robili s tou vysokopostavenou skupinou, s testami RDS, parlamentom a tak ďalej a tak ďalej, čo ste robili s členskými štátmi? Či ste robili s členskými štátmi, pretože oni sú tie, ktorí musia implementovať legislatívu, ktorá bola prijatá? všetky práce boli e, zrealizované za e, zapojenia členských štátov. Na členské štáty bol e, vyvíjaný tlak, aby vnútorný trh posilnili vo všetkých jeho aspektoch fondoch. Eh, boli aj členmi eh, pracovnej skupiny CARS 21 a aj eh, pracovnej skupiny, ktorá mala pracovať na novom postupe testovania. To znamená, že každý deň sa tým vlastne členské štáty zaoberali. Mimochodom v 2012 bol zaslaný jasný list všetkým členským štátom, kde bolo upozornené na to, že je veľmi dôležité prísť touto iniciatívou hľadne trhu a tak ďalej, e, že pri typovom schválenia pri rámcovej smernici e, e, táto bude prepracovaná a tiež celý rad iných dopravných prostriedkov tým bude dotknutý, aby teda sa členské štáty už trochu pripravili. My sme ponúkli pomoc zo strany komisie a pri CARS 21 tam sa eh, hovorilo aj o iniciatíve Green Cars. 750 eh, miliónov eur eh, sa malo investovať do oblasti vedy a výskumu a usmerenia pre tie zelené vozidlá mali byť vypracované. Členské štáty mohli investovať finančné prostriedky bez toho, že by narušili podmienky štátnych dotácií, aby sa subvencovali podporovali, e, aby sa podporovali e, tieto zelené e, vozidla. Čiže mm, členské štáty boli stimulované, aby dodržiavali pravidla, zároveň sa robila reforma rámcovej smernice, testy a ja som predložil akčný plán na posilnenie spoločného trhu dve nariadenia na posilnenie spoločného trhu. Pani Šaldemoze a pán Kormix sú tu a e, e, sú tiež e, členmi tohto vyšetrovacieho výboru. Čo sa týka spätnej vysledovateľnosti, aj o ňu išlo, o to sme robili ruka v ruke s pánom komisárom Borgom, išlo o, produkty a o dohľad, návrh ďalšieho dohľadu, tam bol komik za to zodpovedný spolupráca, posilnenie spolupráce pri dohľade na trhu. Ďakujem. Ďakujem, pán Tajani, za vaše doterajšie odpovede. Počuli sme od vášho kolegu pána Potočníka, že politika a biznis v komisii je o kompromisoch. Vidíte sa vy ako sprostredkovateľ alebo ako bariéra e, v presadzovaní legislatívy počas vášho mandátu? Ako som povedal počas svojho vypočutia, ja som sa zaviazal, eh, keď som odpovedal na túto otázku, ako mám eh, vie svoju kampaň, ako sa mám správať. Len jednoduchá odpoveď, či ste sprostredkovateľ alebo umožňovateľ, alebo skôr prekážka. Určite som nebol prekážka. Robil som maximum preto, aby sme mali zelené autá. Ja som chcela, aby sme mali elektrické vozidla. E, CARS 21 bol akčný plán, ktorý viedol k 0% e, emisiách. Prepačte, máme iba e, určitý vymedzený počet v roku 2013 pán Potočník navrhol, aby ste zaviedli systém, kde typové schvalovanie sa odstráni e, z, alebo nebude podliehať autá, ktoré nesplňajú emisné limity. Prečo v vašom vysvetlení v písomnej odpovede ste povedali, že e, e, vozidla musia splniť iba testovací cyklus a nie to, čo my poznáme ako cieľ. Prečo to tak je? Jasne som odpovedal pánovi Potočníkovi. Komisia nemohla stiahnuť žiadne schválené modely. Je to na členských krajinách, pretože je to v ich právomoci. Ak boli nejaké porušenia členské krajiny, mali informovať komisiu o type zariadenia správneho hľadiska presahovanie emisií nebolo porušením Eh, existujúcich zákonov. Boli tu nezrovnalosti. Členské krajiny by eh, museli potom prísť dôkazom, že eh, sfalšovali niektoré zariadenie. Je to dostatočné? Ja vám verím, keď hovoríte, že ste nevedeli, že existujú takéto sfalšované zariadenia. Vaše protesty sú jasné, ale ja mám problém uveriť, že ste neboli ani len podozrievaví. V roku 1998 sme mali ten prípad e, v USA, išlo miliardu dolárov. V roku 2006 e, tu bola správa z roku 2013 e, kde boli vznesené podozrenia, boli tu medzery v existujúcej legislácii. Zdá sa mi výnimočné, že za takýchto okolností nikto nebol podozrievavý. Vo vašej odpovede ste povedali, že ste vtedy neboli károm a teda ako môžete odpovedať, sú všetky dokumenty skartované? Nikto ich nemá? Neexistujú? Počas tých desiatich rokov zdá sa mi to naozaj neuveriteľné. Hovoríte, že tu neboli žiadne konkrétne dôkazy. Nikdy ste nevzniesli nejaké podozrenie počas tých piatich rokov? Nie priamo alebo nepriamo nikto nespomínal sfalšované zariadenia dokonca ani v diskusiách v Európskom parlamente. Jeden pozmeňujúci návrh, jeden jediný bol predložený, ktorý sa týkal sfalšovaných eh, zariadení, výbor Envy. Dokonca nepripravil ani stanovisko k tejto veci. Neboli e, tu teda žiadne signály. Nikto v parlamente nespomínal takéto e, prístroje. E, Jediný krát, kedy sa tieto prístroje spomenuli, bolo v texte, kde sa hovorilo, že tieto prístroje boli zakázané zákonom v Európskej únii a v ďalších dokumentoch, kde sa hovorilo, že, že toto, že vlastne reálne testovanie bolo jediným najsprávnejším spôsobom testovania. Uh, Teda urobil som, keby to tak nebolo, tak by som urobil to, čo sme urobili voči Nemecku. Ďakujem. Možno ešte jednu vec objasniť. Prečo sú e, explicitne e, e le, tieto e, zariadenia spomínané v legislatíve, ktorá sa týka nákladných vozidiel? Pokiaľ ide o nákladné vozidlá, tak e, tam boli špecifické e, systémy testovania e, priamo v reále, ktoré sa nemohli použiť pri iných typoch vozidiel. Bolo to teda prenosná kontrola týchto vozidiel v reále, kde by sa museli vytvoriť oveľa menšie systémy, aby sa to mohlo použiť napríklad pri osobných vozidlách. Preto to trvalo 8,5 roka, kým sa pripravilo RDE pre nákladné vozidlá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Tajany, chcel som len pokračovať s touto poslednou otázkou. Povedali ste, že nikto nemal žiadne podozrenie. Ale zdá sa mi to trošku zvláštne. Snažím sa pochopiť to, pretože tu bol ten precedens USA na konci 90. rokov a očividne komisia hovorila o, o sfalšovanom softvéri, pán Likanen tam bol, Vidíme to e, z vašej odpovede na otázku číslo 10. Takže prečo to tam nejak tak mizne? to bolo 10 rokov predtým, ako som nastúpil do svojej funkcie. Nikdy som nebol informovaný o sfalšovaných e, prístrojoch. Eh, ani v Európskom parlamente. Nestalo sa to v žiadnom európskom orgáne. Nikto nehovoril o takýchto sfalšovaných prístrojoch. Európska únia na to nezareagovala hneď. Eh, v USA si mysleli, že laboratórne testy sú lepšie ako cestné testy. A to bolo aj podporené. Potom si uvedomili, že náš monitorovací systém bol lepší. Takže komisia bola vlastne na čele tohto procesu. My sme boli pioniermi v CCT. Stimul neprišiel zo strany priemyslu alebo zo strany environmentalistov. Náš prístup bol prelomový. Európska komisia bola na čele boja proti falšovaným prístrojom a e, e rozdielom v dosahovaných emisiách toto povedali ľudia, ktorí, boli, ktorí sú aj tu. Nemôžete ukazovať prstom na mňa. Keď sa pozrieme na tieto rozdiely a riešime problémy revízie smernice, snažíme sa zlepšiť vnútorný trh a robiť iniciatívy, ktoré budú také celoplošné. Ďakujem pekne. Počuli sme od pána Potočníka aj od pána Falkenberga. Hovorili sme hovorili o tých rozdieloch medzi skutočnými emisiami a laboratórnymi emisiami v, v viacerých testoch. Myslíte si, že sa urobilo dosť? Pokiaľ ide o mňa, všetko, čo sa malo urobiť, sa spravilo. Máme CARS 2020, akčný plán, ktorý e, odbory členské krajiny e, priberá e, do tohto procesu. Boli tu teda rozdiely, zverejnili sa oficiálne dokumenty, každý tento text pozná. Prepačte, že vás prerušujem. Z toho, čo sme počuli od pána Potočníka, boli tu určité úmysly e, e, generálne riaditeľstva pre životné prostredie a priemysel. Počuli sme, že tu bol určitý boj, ale počuli sme aj dobrej spolupráci. Chcel som len citovať z článku, ktorý bol zverejnený minulý týždeň v EU Observer. E, budem hovoriť po anglicky Ako by ste reagovali na takéto vyhlásenie? Pozrie, pozrime sa na skutočné fakty. E, tieto testy e, boli podpísané príslušnými orgánmi a podporované zo strany komisie. Boli tu testy, ktoré e, automobilový priemysel nechcel. Neboli sme v rukách automobilového priemyslu. My sme sa snažili riešiť požiadavky občanov. Bol tu určitý odpor zo strany priemyslu voči krokom komisie. To je hmatateľný fakt, všetko ostatné je nezmysel. Takže celkom jednoznačne musíte brať e, do úvahy rozličné názory, ale ja som sa vždy snažil e, riešiť problémy spolu s pánom Potočníkom, pokiaľ ide automobilový priemysel, priemyselnú politiku. E, spolupracujeme, mali sme organizované náštevy, vždy sme cestovali spoločne veľmi úzko. Ďakujem pekne, pán Tajani, za to, že ste prišli. A ja mám niekoľko otázok a pokúsim sa byť stručný. Mám tu uh, materiál z stretnutia 4. júla, kde ste sa vystretli s s Alfonso Di Pascal z Shada Electronics, eh, kde on hovoril o potrebe dozoru nad trhom, že sa musí urobiť viac eh, vo veciach, ktoré súvisia s autami. Nespomína sa nikde NOx alebo falš, sfalšované prístroje alebo podvody a v nadväznom dokumente sa hovorí, že by sa mal pripraviť list, ktorý by sa poslal národným vládám. Pravdepodobne je to list z 25. júla. Je to, to, o čom ste hovorili, pokiaľ ide o upozornenie na podvody a zvýšený tlak na vlády? Ako kolegovia povedali na stretnutí, sme všeobecne hovorili o problémoch spojených s pneumatikami pretože automobilový priemysel e, informoval o určitých e, sfalšovaných e, sfalšovanom tovare, ktorý sa dostal do Európy z Číny. Takže pán Di Pasquali šiel so mnou, ja som urobil to, čo sa odo mňa žiadalo, bola to moja povinnosť ale nič sa nespomínalo, pokiaľ ide o sfalšované prístroje, motory alebo niečo také. E, požiadal som o vysvetlenie. My a môj mail, e, kde som žiadal vysvetlenie, nebol um, zodpovedaný. Mm, Mm, tiež tu boli kontakty s výrobcom pneumatík a členské krajiny e, to taktiež brali Je to list, kde sa hovorí o pneumatikách, nie o NOx. Môj druhý bod. Nie, prepačte, pokiaľ ide o trh a dozor nad trhom tak explicitne hovorí, dohľade nad trhom vrátanie teda celého automobilového priemyslu, nielen pneumatik, e, to varovanie, e, že sa dejú podvody na trhu, že musíme reagovať e, na zvyšovanie emisí NOx. neboli tu žiadne náznaky, že tu boli sfalšované prístroje. Nemôžem povedať, že by boli existovali. Nikto mi ich nespomínal. Nespomína sa to ani v tom liste, ani na stretnutí s Depasqualim. Žiadna zmienka tu nie je. Jediný text, ktorý spomína sfalšované prístroje, je ten text, kde sa hovorí o tom, že sú zakázané zákonom, a nové testy sú najlepším spôsob, ako zabezpečiť, aby sa takéto prístroje nevyskytli. E, písomné odpovede na písomné odpovede. Otázka číslo 2 a 7. Vysvetľujete, že je tu 500% presiahnutie limitov, že tieto vozidla musí byť stiahnuté z trhu, pretože ne, e, sú v nesúlade s platnou legislatívou. Uh, mohli, myslíte si, že jediné právna povinnosť je e, e, prejsť NDC testami. alebo teda deti budú e, v bezpečí jedine v laboratóriu, alebo keď tam bude dostatok airbagov, alebo musíme urobiť aj niečo iné. Je potrebné eh, rešpektovať štandardy, ktoré existujú, ak budú porušené v členskom krajine, člen, v členskom štáte, tak členský štát musí zasiahnuť a musí informovať komisiu a podniknúť konkrétne kroky v danom členskom štáte. Nie je možné konať proti jednotlivým podnikom. Vždy je treba rešpektovať pravidla. Je na členskom štáte, aby si overil, či sa pravidlá dodržiavajú. Je tu veľa štandardov. Nie ide len o motory, e, hráčky. E, tu sú odlišné pravidlá, ale je na členských krajinách, aby zabezpečili to, že tieto pravidlá sa budú rešpektovať. Ak dojde k porušeniu, tak samozrejme sú tu pokuty na národnej úrovni a ak komunitárna legislatíva sa neuplatňuje a komisia to zistí, v tom prípade môže konať aj ona. E, pracujete s legislatívou, všetko musí prejsť v laboratóriu alebo to musí e, byť otestované aj v reále. Hovoríme o e, Euro 5, o emisných normách, nechápem presne otázku. Prepašte, že to predlžujem. K otázka číslo 3 a 4, e, kde ste e, rozsiahlo odpovedali, hovorili ste, že nemôžete stiahnuť 5 vozidel, ktoré 500-násobne presahujú hodnoty, pretože tieto vozidlá prešli laboratórnymi testami, hoci emitujú oveľa viac v reále. E, bola toto vaša predstava, e, že tu budú stanovené laboratórne hodnoty, ale nie reálne hodnoty? Začali sme reformovať tieto testy. Eh, aj v USA si mysleli, že tieto testy, tieto laboratórne testy sú rozsiahlejšie a robustnejšie. Ako sme zistili, eh, ako sa prišlo na tú aféru vo Volkswagene, bolo to mimovládka v USA, kde tieto laboratórne testy boli najlepším spôsobom, ako dokázať, že ich prístup je lepší ako náš. A potom americká agentúra sa na to pozrela a rozhodli sa, že začnú komunikovať s Volkswagenom a oni potom u, um, priznali, že majú takéto prístroje. Pán Skiliotis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vrátim sa k otázke, ktorú položil pán podpredseda ide o tento článok v New Observer. Pán Tajany, nejde len o nejaké chýry. E, sú tu vnútorné dokumenty Európskej komisie a konkrétne tieto dokumenty spomínajú skutočnosť, že emisie neboli kontrolované a hovorí sa, že je tu veľké riziko. Takže Najskôr sme počuli odhady Spoločného výskumného centra z roku 2010, kde sa to potom potvrdilo v roku 2013 a už v roku 2010 bolo známe, že čísla NOx sú oveľa vyššie v realite v porovnaní s laboratórnymi testami. Takže otázka je, prečo ste nežiadali testy v reále, v reálnych podmienkach? práve vtedy, v tom čase, prečo ste nežiadali o členských krajín, aby realizovali väčšiu kontrolu nad priemyslom? Ďakujem. Noi abbiamo avviato, come, ripeto, tak ako sa to plánovalo v nariadení Euro 5 a Euro 6, tak e, sme spustili reformu testov. Článok 14 a úvodné ustanovenie 15 sú to konkrétne. Takže sme dokonca trošku mali náskok pred CCR. Výskumné strediska totiž to, teda eh, na to výskumné stredisko sa obratila Európska komisia. Vždy to bola Európska komisia, ktorá od CCR žiadala vynájdenie nástroja na zníženie emisí a na boj proti podvodom. To spravilo CCR s mojou pracovnou skupinou a s pracovnou skupinou CARS 21. K harmonogramu myslím, že tu je zhoda aj v kontexte Rady pre konkurencieschopnosť, pretože eh, táto rada tomu mm, veľmi dobre predsedala a potom sa e, rozhodnutia skupiny KAS 21 implementovalo. My sme teda vytvorili test v skutočných e, podmienkach premávky, ktoré aj ekologické združenia považujú za e, naozaj avantgardné a dobré. My sme na čele tohto boja. Pán Sili Kiotis, pán Tajany, pri vypočutiach sme opätovne počuli, že napriek tomu, že komisia si uvedomovala eh, hrozby používania takýchto podvodných softvérov, tak nespravila nič Jednoducho preto, že hovorili, že nevedia o nejakých konkrétnych prípadoch. Ak sa nepozriete na túto otázku zblízka, ako môžete vedieť o nejakých konkrétnych e, prípadoch. A ešte jedna otázka, ak dovolíte. V písomnej odpovedi uvádzate, že od roku 2012 ste videli isté nedostatky v legislatíve a 25. júla 2012 členským krajinám zaslali list, že je potrebné posilniť uplatňovanie e, relevantnej legislatívy na to, aby bol systém účinný. Ktoré konkrétne problémy to boli? A keď sa pozrieme, keď sa obzrieme, čo sa malo zmeniť v legislatíve na odstranenie tých nedostatkov? My sme posilnili normy. Je tu nariadenie z pera komisie a to sa zrodilo práve v roku 2010 po verejnej konzultácii. Tá sa skončila v roku 2011 no a s tým všetkým, čo sa spravilo následne, sa dá hovoriť o reforme rámcovej legislatívy pre e, kontrolu ex post, ex ante kontrola, to sú vlastne overovania emisí v skutočných jazdných podmienkach prostredníctvom moderných, naozaj sofistikovaných e, prístrojov. A to je súčasť generálnej stratégie na kontrolu e, trhu. To platí pre všetky odvetvia, preto ten návrh nariadenia, ktorý som navrhol, aj akčný plán. A taktiež akcia na boj proti podvodom, za ktorou bola komisia. Ďakujem, e, pán Harms. Je... Pán Turmes, mm, tu, mm, bola rozhod, tu bol rozhodujúci automobilový E, priemysel, nemalo to nič s legislatívou a pritom vám ako komisárovi musí záležať na implementácii legislatívy. Takže vy ste nastúpili vo februári 2010, e, boli e, nervózni automobiloví výrobcovia. Prečo ste sa nerozhodli zverejniť podrobné výsledky štúdie GRC bola iba zanonymizovaná verzia. Je to dôležité z nasledovného dôvodu v USA. To bolo iba preto, že ICCT eh, poskytli eh, detaily o testoch Volkswagenu a potom mohli konať. Ani nemali informácie o podvodnom softvéri predtým. Takže prečo ste nekonali otvorenia transparentne a prečo ste skryli eh, nám poslancom aj verejnosti podrobné informácie štúdie GRC v roku 2010. Vážený pán Turms, poznáte ma dobre a viete, že nekonám nikdy netransparentne. Ešte raz pripomeniem, že CCR to je jediný oficiálny organizmus Európskej komisie, ktorý e, mal skúmať e, rozdiely medzi emisiami nameranými. Nás ešte na konci roku 2010 pred zverejnením informoval o všetkých výsledkoch vyšetrovania, o rozdieloch v meraniach. To je rok 2010. Nemusíte súhlasiť, ale je to fakt, je to pravda. A potom boli zverejnené oficiálne testy e, spoločného výskumného strediska. Zároveň som vytvoril pracovnú skupinu na e, zrevidovanie systému kontroly emisí. Pán Turmes, takže komisia konala následovne. Nezverejnila podrobné výsledky testov a dôležité je to preto, že v USA to boli práve podrobné výsledky Volkswagenu, ktoré vyvolali vyšetrenie, vyšetrovanie a kvôli tomu sa EPA napríklad e, začala zameriavať na to, prečo Volkswagen nie je schopný e, rešpektovať testy. Prečo ste sa rozhodli nezverejniť podrobnosti? To je pre mňa rozhodujúci moment, teda, že ste sa vy rozhodli ich nezverejniť a e, po stretnutiach s členskými krajinami neboli poskytnuté žiadne podrobné informácie, iba zanonymizované. Nikto teda nemohol vedieť, že to je hodnota Fiatu alebo Volkswagenu. Komisia tie informácie mala a na základe tej informácie sa dalo vedieť, že to tento Volkswagen je z Nemecka, tam bol typovo schválený, tento Fiat v Spojenom kráľovstve, ďalší v Luxembursku. Vy ste tú informáciu mali a rozhodli ste sa ju neposkytnúť nikomu. Pán Turmes, nehovoríte to správne. Čo sa týka USA, tak tam tie výsledky, teda Rada ICCT dokázal, že systém v USA bez RDE bol účinnejší ako v Európe. Oni chceli dokázať presne opak, keď výbor ICCT sa obratil na agentúru eh, jednu jedinú EPA na rozdiel od Talianska, tak eh, sa začalo vyšetrovanie, ale to nebola agentúra EPA, ktorá eh, zistila, že Volkswagen používal podvodný software. To boli Nemci, ktorí to priznali. Ťažko sa to odhaluje. My sme sa zriekli pol milióna eur. Nie, nie, pán Turmes, to bolo inak. Podrobné informácie o Volkswagene, potom orgán, ktorý to začne brať vážne a snaží sa zistiť, ako sa dajú e, skresliť tie cykly. Vy ste boli zodpovední za priemysel, za tento spis a rozhodli ste sa e, nežiadať nič od Talianska, od Nemecka. Prečo e, zisťovali ste, prečo tie ich autá e, si vedú tak dobre? Bude odpoveď. ja chcem so všetkými zaobchádzať rovnako. Niektorí mm, sa opäť prihlasia, pretože tá odpoveď možno, že nie je uspokojivá. Takže pán eh, eh, Tajany, stručne. Nikto nikdy Európsku komisiu neinformoval o podozreniach ohľadne podvodného softvéru. Ja som nikdy o tom informovaný nebol. Všetko, čo sa stalo, bolo e, vďaka proaktivite komisie. Ak sa teraz má navrhnúť zmena e, kontrolného systému a pravidiel, tak je to iba vďaka e, Európskej komisii. My sme nemohli začať vyšetrovať o vzťahu s konkrétnymi firmami, tie informácie sme nikdy nemali. A v skupine na vysokej úrovni bolo 28 osôb. Pani Evi, podľa vás prekročenie emisí je to hlavne kvôli e, použitiu podvodného softveru alebo kvôli tomu, že tie testy nie sú vyhovujúce a že sa testovali pripravené auta. E, test zahrňa 4 simulácie na ceste, a potom e, jedna mimo mestskej premávky a preto sme e, žiadali overenia prísnejšie. Teda preto tie RDE emisie v skutočnej premávke, tak e, sa dalo najlepšie bojovať proti rozdielu v meraniach a automobilový priemysel sa snažil využiť všetky legálne e, prostriedky na to, aby sa v laboratórnych testách, testoch e, znížili čo najviac emisie, prísnejšie teda pravidla, e, rámcová smernica a testy v skutočnej premávke. To je podľa mňa jediné, čo sa dá spraviť, ak sa chceme vyhnúť týmto rozdielom. Pani Evi je tu článok 5 a ten chcem e, citovať. Tam sa hovorí o tom, že e, automobilový výrobca e, robí také modely, tak, aby za normálneho používania sa splnili požiadavky nariadenia a taktiež implementačné opatrenia. Čo sa chápe pod normálnym používaním automobilu. E, súčasné nariadenie chce v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu ovzdušia a teda jediná možná interpretácia je e, skutočné použitie vozidla. Pán Tajany, áno. E, je to, je to článok 14 a úvodné ustanovenie 15 a na základe nich som spustil e, postupy e, na vytvorenie nových testov a CCR hovorí, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť podvodným softverom, je kontrola emisí a to čo najprísnejšia. Na jednej strane a teda zároveň sa nám darí bojovať proti podvodom. Aj pani Evi, aj keď ja si e, stále myslím, že je dosť absurdné počítať e, s chybnými testami. Pán Tajany, to pravidlo tu bolo pred môjim príchodom pani Evy. Áno, bol vytvorený test RDE, ale predsa len sú ťažkosti dopracovať sa k tomu výsledku, ale lehoty e, boli zakotvené v CARS 22. Bolo to v tom najťažšom momente tejto krízy, pretože CARS 22 to schválila tak rada, ako aj parlament, eh, hospodársky a sociálny výbor, regionálny výbor. Boli to teda ťažké chvíle a snažili sme sa vyhnúť ďalším výdavkom v automobilovom sektore, tak aby boli účinné systémy. Všetko sa teda spravilo pri maximálnej zodpovednosti, hovorí pán Tajany, aj parlament zohral svoju úlohu a my sme z veľkej časti e, teda mali aj podporu parlamentu. E, výbor pre životné prostredie si myslel, e, že nevypracuje stanovisko ku CARS 21. To ste už povedali, pán Tajany. A ešte posledná časť mojej otázky. Ako vidíte dotácie nasmerované na podporu predaja automobilov, ktoré však sa, ako sa ukázalo, oveľa viac e, znečisťovali. A e, vozidla Euro 3, 4, 5, 6 je tu nariadenie 715 z roku 2007, ale nemyslíte si, že tieto dotácie vlastne e, priemyslu pomohli a nepomohli a životnému prostrediu. Pán Tajany, boli prijaté tri iniciatívy o elektri- elektrických vozidlách aj s e, finančnou podporou. Ja som financoval prototyp takéhoto vozidla, ktoré dokonca mohlo závodiť elektrické vozidlo a tie usmernenia mali podporiť posledné e, modely e, málo znečisťujúcich vozidiel pri rešpektovaní európskych noriem, bez toho, aby sa dotácie považovali za štátnu pomoc. A ešte druhá časť, ak dovolíte, e, uzavriem to. E, čo sa týka finančného aspektu, je tu iniciatíva Green Cars, zelené vozidlá na roky 2014-2020 pri eh, Horizon 2020 to malo byť 750 miliónov eur pre inovácie a výskum v oblasti automobilov, takže eh, potom je tu aj otázka tých eh, možností dobíjania. Pán Borgesio. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán Tajany. Vy ste aj písomne odpovedali na otázku číslo 4 O tej téme sa už hovorili, hovorilo, aj explicitne ste to spomenuli. A v mojich očiach je to ale mimoriadne dôležité, poviem prečo. Možno, že vás poprosím, aby ste tú odpoveď trošku prehlbili. Hovoríte, že ste nikdy neboli upovedomení Európskym parlamentom o vyšetrovaní e, vo vzťahu s podvodným softverom. Vieme však, že komisári sú kontrolovaní Európskym parlamentom a toto chcem zdôrazniť. Myslím si, že vyšetrovací výbor ako tento náš má mať za cieľ nielen dosahovanie politických cieľov, ale aj všeobecnejší cieľ a síce poukázať na prípadné nefunkčnosti. Je to dôležité pri komisii, aj keď to eh, sa týka kontrolnej úlohy parlamentu. Preto mám nasledovné otázky, aj keď ste už čiastočne odpovedali. Moje otázky sú následovné. Môžete potvrdiť pred týmto vyšetrovacím výborom, že Európsky parlament nebol informovaný o týchto e, nesúladoch pri meraniach NOx, e, rozdiely medzi meraniami v laboratórii a na ceste, tak ako to zistilo CCR. Ak parlament nezakročil. To som pochopil z doterajšej komisie, je to dôle, eh, pardon, diskusia, je to dôležité, ak sa eh, parlament nikdy eh, ne, nezačal zaoberať otázkami NOx pri vypočutiach, tak rozmýšľam, aké mal potom priority parlament. tak v ústnej ako aj v písomnej časti um, nie je jasné, o čo žiadali poslanci. Veľká väčšina otázok poslancov sa týkala krízy tohto odvetvia, hlavne zamestnanosti. Veľká väčšina poslancov sa zaoberala zatváraním výrobných eh, závodov, straty pracovných miest. Na to som dostal desiatky otázok z rôznych politických skupín e, chceli e, rozhodné konanie Európskej komisie tak, aby e, sa predišlo veľkej kríze v tejto oblasti. Toto odvetvie zamestnáva spolu 12 miliónov pracovníkov, ale aby som bol úplne správny, tak poviem, že žiaden poslanec sa nikdy nepísal, nepýtal na podvodný software, a, a nehovorilo sa o takomto softveri ani v CARS 21, ani v pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch, a, ktoré boli prezentované počas a, diskusie, konkrétne pán Belet na začiatku roku 2012 položil a, písomne otázku a pýtal sa, čo robí komisia s cieľom znížiť rozdiely v meraniach, ktoré skonštatovalo CCR v minulosti, aké iniciatívy chce, eh, chce prijať komisia. To bola tá najpresnejšia otázka eh, na túto tému zo strany Európskeho parlamentu. Potom bola ešte jedna od pána eh, Lange. Nebolo to až tak presne naformulované, ale týkalo sa to zhruba toho istého ale v písomných otázkach sa nikdy nehovorilo o podvodnom softvéri, hovorilo sa o e, nesúlade, o rozdieloch a komisia bola rozhodná, pretože v CARS 2021 mal byť konkurencieschopný automobilový priemysel, udržateľný reform, má smernice. Um, to myslím, že bol najlepší cieľ, e, spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ. Dobre, teraz druhé kolo po 3 minúty, kolegovia. Otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. Áno, naozaj veľmi plynulý prechod. Pán Tajany, rád by som sa vrátil k definícii v nariadení 2007. Veľakrát sa tu o tom hovorilo, že definícia tohto podvodného softveru a výnimiek ako využívanie v nebežných podmienkach, ochrana e, motora pred e, porušením, e, pred nehodou a tak ďalej. Vy to poznáte všetko lepšie ako my. Čiže nikdy neboli nejaké reakcie alebo nejaké otázky od aktérov, či už samotných výrobcov alebo od spotrebiteľov, pretože tá definícia nie je postačujúca a to je vlastne v jadre toho škandálu. Čiže boli nejaké otázky občianskej spoločnosti alebo um, iných aktérov, pokiaľ ide o vágnosť tej definície? No, toto je výsledok štúdie, ktorú sme realizovali koncom roka 2010 v rámci toho verejného pripomienkovania. Čiže všetko, čo nám účastníci tejto iniciatívy povedali, to všetko smerovalo k lepšej účinnosti. No a z toho potom vyplynul ten nápad, tá myšlienka vypracovať e, reformu rámcovej smernice, pokiaľ dodržiavanie pravidel. No a hneď sme sa aj pustili do práce urobil sa taký fitness check, e, teda kontrola aktuálneho stavu, pilotný projekt, posúdenie vplyvov. Veď tie pravidlá poznáte, ako to postupuje. A preverenie právomocí. A rád by som využil túto príležitosť na to, aby som povedal, že ja som e, chcel, aby to celé prebehlo čo najrychlejšie, ale z dôvodov mimo mojej moci, teda spomínaný fitness check, Skrátka, tie normy sa nedajú meniť, pokiaľ ešte nie sú zločne v účinnosti. Musí to trvať 4-5 e, rokov. Potom sa e, robí tá previerka podpredseda Katajnen začal s, tou reformnou, eh, s tým reformným postupom týkajúcim sa starej smernice. Malo z toho vzniknúť nariadenie, ale ešte raz opakujem, nebolo to v mojej moci. To rozhodnutie naozaj nebolo v mojich rukách. Dobre. A ešte ďalšia otázka. Veľa sa hovorilo o americkej legislatíve a definíciách tam. Nemali sme to skopírovať, neurobili sme tam chybu. Samozrejme, že povedieť sem si tam vy neboli. Bol to váš predchodca, ale nemali sme tedy náhodou prevziať americkú definíciu. Nebola to náhodou tá najväčšia chyba, aké sme sa dopustili? No, pán poslanec, nerad by som komentoval iniciatívy svojich predchodcov. Áno, je to za každým veľmi zložitá otázka. Vždy sme vystavení kritike a ja by som sa teda obmedzila na komentovanie iba svojej vlastnej práce. Teraz pán Ertuk, ďakujem pekne, pán predseda, čo ste nám, pán Zajany, hovorili. E, teraz by som zhrnul tak. 5. júla 2012 viedli rozhovor s zástupcom Schrade Electronics, pánom Alfonzom Pasquale, to je, myslím, pravda, aj ste to potvrdili. V tomto rozhovore išlo, to ste povedali vy, že si nikdy neboli informovaní o, o takýchto podvodoch alebo podvodných softveroch. No a v, tom, o, e, v tej zápisnici ale sa hovorí o cycle beating of type pressure monitoring systems, čiže ide tam o tlak v pneumatikách a o podvody teda že Di Pasquale vám takéto informácie poskytol. Ďalej, 25. júla 2012 píšete list, áno, príslušným ministrom, a tam, a tu to odpoveď, čo ste povedali, nepíšete tam jasným jazykom, skôr vo všeobecnosti píšete, že členské štáty musia posilniť dohľad nad trhom. A teraz moja otázka, pán Tajany. Vy ste ten problém podľa mňa e, neriešili konkrétne. Podľa mňa ste veľmi dobre vedeli, že sú tam nezrovnalosti a myslím si, a nechápem to, ste eh, JRC nedali za úlohu konať. Prečo ste nekonali? To je moja otázka. No tom rozhovore s pánom Dick Pasquale sme nehovorili ani o podvodnom softvéri, ani o motoroch. Hovorili sme vo všeobecnosti o problémoch sektora, sektora výroby pneumatík. A potom, pár mesiacov na to, sme uzavreli reformu týkajúcu sa pneumatík. Samozrejme, že tu bol veľký záujem priemyslu. ale veď aj schôdzky s poslancami predsa prebiehali, v protokole bolo, akí iní tam boli prítomní. Ešte raz to zopakujem. V zápisnici, ktorý máte k dispozícii vy aj my, tam je jasne napísané cycle beating – To je naozaj jasné, pri najmenšom jasná indícia pre vás, že niečo nie je v poriadku. A teraz vám vy hovoríte, že ste nevedeli zrátať jedna a jedna, teda, že je tu cycle beating a na druhej strane ste neprišli na to, že sú tu takéto podvodné softvery, že by sa mohli využívať. Čiže moja otázka na vás, keď vám to nebolo jasné, áno, nie ste odborník, čiže to je možné, keď eh, vám to nebolo jasné, prečo ste nevyužili Joint Research Center? Cycle beating non è di fit devices, dopo quelli... Cycle beating. To predsa nie je to isté ako ten podvodný software. JRC. Veď sme vôbec nevedeli o žiadnom podvodnom softveri. Pán De Pasquale mi potom zaslal e, osobne nejaké dokumenty, mohol to poslať aj komisii e, v súvislosti e, s softverom a s Volkswagen. Ja vám pravím pravdu. Ešte raz opakujem, o toto mi nejde. Ide mi o to, že vy ako komisár ste mali vtedy konať. A ešte raz opakujem po nemecky, dobre? V roku 2013 v roku 2013 tam bola tá správa JRC, kde sa hovorilo o road testing is more effective in preventing a tak ďalej. Čiže aj keď to je všetko pravda, čo ste povedali, že ste nemali absolútne žiadne poznatky, najneskôr vtedy, keď ste dostali správu Joint Research Center, ale neviem, prečo to nepožiadali, teda PEMS, to sú tie uh, podvodné softvery. Uh, v tejto chvíli najneskôr ste ako komisia dohľad nad, vý, nad uh, zmluvami ste mali spustiť konanie. Uh, veď uh, ste na to mali veľa času. Prečo ste to neurobili? Ešte raz to zopakujem. Konanie pre porušenie zmluvy. Predpokladom na jeho spustenie je právny základ a jasná informácia. Ja som žiadne jasné informácie nedostal. Nikdy sa nehovorilo o podvodnom softveri v v žiadnom sektore. Bolo to v dokumente, ktorý som dostal až neskôr. Toto je pravda. A nemôžem ani nič zmeniť. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Gizeke. Ďakujem pekne, pán Tajany, že ste prišli sem k nám, že ste spontánne slúbili, že prídete. Kolega Ferhojden dostal 4 písomné pozvánky, nebolo to veľmi rýchle a neefektívne. Vy ste hneď prislúbili účasť. Vám Pán podpredseda, vám sa vyčíta, že pre vás boj proti podvodom nebol prioritou. De Spiegel napríklad teraz píše o tom, že ste počas vašej, vašho pôsobenia v komisii boli dlho nečinní. Čiže e, čo vy k tomu hovoríte, členské štáty, pokiaľ ide o merania NOx, teda pokiaľ o tie rozdiely medzi reálnymi číslami a neinformovali ste ich, neboli do toho zapojení do celého procesu, ak áno, tak e, ako reagovali? Áno, veľa sa toho teraz píše. Je tu mnoho lží, ale tie sa dajú ľahko faktami vyvrátiť, že áno. Môj postoj voči podvodu bol vždy veľmi tvrdý. Ja sám som spustil kampaň proti falšovaniu výrobkov. Veľmi som sa v tejto oblasti angažoval, aj pokiaľ ide o podporu novinárov bojujúcich proti korupcii. Ja, komisár Barnie, za dohľad nad trhom sme túto kampaň spustili a pokiaľ ide o informovanie členských štátov, vašu otázku. Členské štáty boli úradne informované v rámci toho workshopu, koncom roka 2010, pred zverejnením v toho úradného aktu JRC boli členské štáty informované. A tento workshop e, sa skrátka konal za ich prítomnosti. Členské štáty boli informované komisiou e, na tému rozdielov a boli zapojené aj vtedy, keď sa spustila reformná pracovná skupina pre reformu testovacieho systému, tak aj tam členské štáty boli prítomné, aktívne sa zúčastňovali, takže dobre poznali tie problémy a vedeli, aké riešenia boli pripravené. Čiže aktívna účasť členských štátov, tá bola daná aj v tej skupine na najvyššej úrovni CARS 21. Členské štáty tam boli, parlament s tými závermi nesúhlasil, ale členské štáty zapojené boli hlavne tie, ktoré majú um, veľkú automobilovú produkciu. Rada teda mm, takto schválila dokument CARS 21 Napokiaľ ide o tie hlásenia o rozdieloch, došlo k ďalšej výmene názorov, o problémoch sme hovorili, ako implementovať CARS 2020, boli tam aj ďalší aktéry, ministri, priemysel, sociálni partnery a to ešte pred Európskym samitom na túto tému. Ďakujem pekne, pán Tajany, aj pani Šaldemoze. Krátka otázka, očakávam krátku odpoveď. Zaujímalo by ma, ako ste reagovali, keď ste dozvedeli, že Volkswagen takýmto spôsobom podvádzal, lebo si spomínali, že ste o tom nič predtým nevedeli, čiže ako ste reagovali, keď sa to dozvedeli. Pomysleli ste si, prečo ma to nenapadlo? Alebo aká bola vaša reakcia? Veramente non ci aveva pensato nessuno, veramente non ci aveva pensato. No, aby som bol úprimný, Takéto niečo si nikto nevedel predstaviť, dokonca ani Američania. Američania objavili také veci, o ktorých sa mne ani nesnívalo. To boli veci, ktoré boli v eh, legislatíve zakázané a existovali, fungovali. Veď ani parlament s tým nepočítal vo svojom stanovisku ku CARS 2020. Čiže keby som to bol vedel, hneď by som bol spustil konanie. Ale ako hovorím, nevedel som. V 98. sme zistili, že niektorí výrobcovia v prípade tých um, ťažkých eh, užitkových vozidiel podvádzali, takže mohli sme byť trošku obozretnejšie a mali sme trošku e, viac e, investovať do dohľadu v rámci komisie tak, aby do budúca nič také nebolo možné. Aby sa nestalo to, že e, jednak tu budú testovacie metódy a potom bude možnosť ich obchádzať. Čiže keby sme to do budúcna mali vylepšiť, ako? Ako by sa dalo postupovať? Áno, súhlasím s vami, že ten dohľad a kontrola na trhu musí byť posilnená v rámci smernice 715 Mali sme tam dva návrhy nariadení. Vy ste boli spravodajkyňou, väčší dohľad, väčšia kontrola, kampaň proti falšovaniu proti falzifikátom. Mali sme rôzne nástroje, ktoré sa týkali aj automobilového priemyslu, takže potrebujeme aj novú legislatívu. A najlepšie by bolo, keby v boji proti podvodom sme už začali bojovať pri základoch. Áno, súhlasíte s nami, že celý ten eh, systém eh, je zle vystavaný, aby sme sa mohli vyhnúť takýmto, takýmto podvodom? se si trovassero facilmente i truffatori avremmo risolto tutti i problemi del mondo. Eh, Áno, keby bolo ľahké tých podvodníkov nájsť, tak by sme naš- vyriešili veľmi rýchlo všetky problémy sveta. Ale také ľahké to nie je, potrebujeme dobré systémy, aby sme sa mohli vyhnúť a vypatrať podvodníkov. Sú tu nové systémy, ktoré majú zabudované kontroly, RDI, to je ten najlepší systém, ktorým sa vyhneme využívaniu takéhoto podvodného softveru. To hovorí Joint Research Center, hovorí to vedecká obec, samotní Američania to potvrdzujú. Toto je najlepší systém momentálne, e, ktorý ruka v ruke s dobrým dohľadom a dobrou legislatívou môže fungovať. Teraz pani Grostet, ďakujem pekne. Definícia toho podvodného softveru je naozaj vágná, americká definícia je presnejšia. Máte pocit, že by sme eh, sa mali eh, do budúcna inšpirovať? Certo, più precisi si è, e meglio si è. Áno. Čím presnejšia definícia, o to lepšie. O to efektívnejšie. Defeat device, toto je naozaj eh, veľmi sofistikovaná vec, bezpečnosť motora, k tomu máme rôzne predpisy. typové schvalovanie a tak ďalej. Čiže áno, samozrejme, čím jasnejšie tie predpisy sú, o to lepšie. A tu môže čo to urobiť aj parlament. Oveľa prísnejší prístup je na mieste. Čo sa považuje za takýto podvodný software? A potom kontrola. Nie kopa agentúr, ale jedna agentúra, tak ako je to v USA, na tú kontrolu. To nariadenie poslankyne Komi predpokladá, že by všetky krajiny mali byť spoločne zodpovedné za lepšiu legislatívu a jednoduchšiu, aby tu neboli také veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Dobre, ale mali ste prosím nejaké podozrenie, v nejakej fáze, pokiaľ ide o členské štáty, pokiaľ ide o typové schvalovanie, lebo vieme, že to majú na starosti členské štáty. Počas vášho mandátu eh, ste mali s aktérmi vzťahy, čiže aké vzťahy to boli nejaké mimovládky eh, v oblasti životného prostredia? Mimovládne organizácie? z oblasti eh, životného prostredia sa aktívne eh, zúčastňovali, eh, boli vlastne priekopníkmi a boli tiež zúčastnení na práci s skupiny CARS 21 tiež pri vypracovávaní návrhov nového testovania. Tam teda mimovládne organizácie e, boli prítomné. E, vypočuli sme si ich e, návrhy, taktiež návrhy odborov, zástupcov priemyslu, známe zasadnutie z decembra 2012, ku ktorému bolo vydané oznámenie Európskej komisie. Konalo sa stretnutie so zástupcami zástupcami odborov a obchodu, boli prítomné aj zástupcovia z priemyslu a v istých novinách sa písalo, že e, to všetko prebiehalo e, vo veľkej pohode e, pri rokovaní z CEO z Volkswagenu, ale to nie je pravda, pretože ten práve prítomný nebol. Takéto relaxované stretnutia mám najradšej s manželkou. Nadviažem na predrečníka. Mohli by ste povedať, či je podľa vás rozdiel medzi cycle beating a, uh, defeat device? Rappresenta in realtà lo strumento per effettuare una... Ide o, o, o to, že E, podvodný software e, sa snaží urobiť istý e, podvod pri seakobitingu. To tak nevinutne nie je, ale ten podvodný software sa využíva práve na to, aby sa nejaký podvod urobil. Takže to, čo urobil Volkswagen, bol podvod a to sa zakomponoval do systému ilegálne. Ja som sa nepýtala na Volkswagen, ale ešte jedna otázka, prečo ste sa neobratili na GRC počas vášho mandátu, aby sa zistilo, prečo ten 400-percentný rozdiel medzi meraniami v laboratóriu a v premávke. GRC E, Najprv vypracovalo štúdiu, ktorú objednal ešte môj predchodca. E, Tam e, boli rozdiely pri emisiách v laboratóriu a v cestnej premávke. A potom som zadal GRC požiadavku, aby novú analýzu urobili. Dali ste mandát GRC, aby zistili, prečo tie rozdiely v meraniach nie na zlepšenie, ale vôbec na rešpektovanie tej normy. KRC je organizácia, ktorá e, robí e, vedecké práce na objednávku komisie a e, robí to vedeckým spôsobom ich eh, úlohou bolo odstrániť tieto rozdiely a zistiť, čo je najlepší eh, systém eh, na to, aby tieto rozdiely boli eliminované. Za týmto účelom bola zriadená pracovná skupina, existovala aj pracovná skupina CARS 21 a spoločná objednávka bola otestovať tieto štyri systémy a zistiť, ktorý systém je najlepší, aby sa tieto nezrovnalosti a rozdiely zredukovali vás nezaujímalo, čo bolo za tým rozdielom v meraní. Nezaujímalo vás, ako sa dá obísť európska legislatíva? Ma erano i non, non gli Táto téma súvisí aj s používaním eh, eh, typu pneumatik, e, rýchlosťou jazdy, používania klimatizácie. Ja som chcel vedieť, vedieť čo ako zákonodarca e, potrebujete, ja teda nie som vedec, e, čo potrebujete, aby ste zabránili takýmto rozdielom. A GRC mi malo poskytnúť práve tieto informácie a vysvetliť, ktorý je najlepší systém a povedali, že systém RDE je najlepší na elimináciu týchto tohto podvodnej eh, tohto podvodného softveru. Eh, pani Ferenzová, ďakujem pekne. Pán Tajany, eh, je pekné mať vás medzi nami. Budem pokračovať v tom, čo už sa opýtali kolegovia, keď ste odpovedali na otázku jedna. Tam ste robili rozdiel medzi podvodným softverom a stratégiou a tiež na otázku, e, či ste e, si boli vedomi e, takýchto podvodných softverov a stratégie ste len software spomenuli. Mohli by ste uviezť jeden príklad? Keď zoberieme príklad zastavenia emisného systému po 20 systémov, z vašho pohľadu je to software podvodný, je to stratégia podvodná alebo ide o cycle beating? Ďakujem. Non, non ho capito la domanda. Nepochopil som vašu otázku, tú poslednú časť vašej otázky som nepochopil. Moja otázka znela, že existujú určité rozdiely, pokiaľ ide o podvodný software a podvodnú stratégiu. E, čiže e, následne po mojich kolegoch by som rada aj ja poznala vašu e, mienku to, že sa emisný systém zastaví po 20 minútach, je to vo vašich očiach software podvodný, podvodná stratégia, alebo ide o, o cycle beating, o klamanie eh, ohľadne emisných štandardov. Eh, nuž musel by, eh, museli by sme sa opýtať inžinierov, odborníkov na automobily a pozrieť si štúdie, kde tam je medzi týmito tromi e, vecami e, hranica. Som e, politika, nie som členom spoločného výskumného centra, nie som ani inžinier. Každopádne podvodný software je zakázaný, pretože je to prostriedok pod, na podvod. Avšak e, môže dôjsť k tomu, že sa používajú systémy určité, aby sa dodržali pravidlá v čase testovania. Uvediem príklad. Ak e, sú dodržané minimálne kritéria požadované pre isté vozidlo a nedochádza k zrýchleniu napríklad tlak e, e, sa nemení, nie je v prevádzke klima. Čiže e, splníte za týchto podmienok všetky požiadavky a je to úplne regulérne a toto pravidlo sa niekedy používa, aby sa trochu zmekčili pravidla. Treba zmeniť pravidla, lebo inak zostane všetko po starom. Inými slovami povedané sú, myslíte si, že pod podvodné stratégie sú eh, eh, možné, sú povolené a, a ak áno, eh, popíšte nám to. To záleží od Eh, toho, ako to hodnotíte. Nie som za eh, podvodné stratégie, ale keď sa eh, niečo konformne s pravidlami realizuje, tak je to v poriadku. My sa musíme snažiť, aby tie pravidla boli také, aby neumožňovali takéto podvodné stratégie, čiže musíme zmeniť pravidla ex ante aj ex post kontroly zmeniť a to komisia sa pokúšala v mojom počas môjho funkčného obdobia. Pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán podpredseda. Chcem sa vrátiť ako spravodajca za CARS 21 eh, k niečomu, čo sa mi zdá, že nás najviac zaujíma. Ako ste naznačili jasne v akčnom pláne eh, CARS 2020 v kapitole o emisiách. Mohli by ste mi potvrdiť, že ste identifikovali eh, rozdiely medzi laboratórnymi a reálnymi testami a mohli by ste znovu potvrdiť, že komisia na váš impuls začala s reformami testov. Ešte technicky nebolo možné kvôli princípu subsidiarity nahradiť členské krajiny v kontrole týchto testov, a teda neexistovali žiadny manevrovací priestor. Tento nedostatok manevrovacieho priestoru, niektorí z vás ho odhalujú len dnes, môžem pripomenúť, že my sme ho jasne odhalili v odseku 4, pokiaľ ide v, o uznesenie komisie, s, s ktorým väčšina vás súhlasí. Mohli sme teda jasne rozlíšiť to, čo je falošné a to, čo bolo skutočné? Nedalo sa Eh, urobiť prakticky nič iné, než to, čo sa urobilo. To môžem len zopakovať. My sme sa pridržiavali pravidiel a eh, boli eh, sme za dodržiavanie týchto pravidiel a za také podmienky, ktoré sú prospešné pre zdravia, keďže sme nemali žiadne informácie o, o týchto nedostatkoch. Snažili sme sa urobiť niečo pre spoločný trh, pre e, zdravie, pre e, e, podporu obyvateľov, podnikov. Čiže len mm, zmeniť predpisy bolo možné rámcové smernice Euro 6, Euro a e, tohto mandátu som sa aj pridržal. E, parlament a komisia mi tento mandát dali e, v čase môjho nástupu do funkcie v Európskej komisii. A teda následne v prvom roku môjho funkčného obdobia som prišiel s viacerými iniciatívami v rámci môjho portfólia. Prišiel som s novou stratégiou, aby sme boli konkurencieschopní a aby sme zároveň boli trvalo udržateľní a na tom sa nikto nikdy nič nezmenilo. Bolo to všetko e, veľmi logické a e, prepojená bola e, priemyselná politika a environmentálna politika. To nebola žiadna svadba z veľkej lásky, ale išlo tam o záujmy, ktoré bolo treba chrániť kolega Zorinio. Ja ďakujem pekne. Môžete e, nám e, vysvetliť e, dôvod vášho rozhodnutia. Obdržali ste štúdiu od GRC, že tam môže ísť o podvodné zariadenia a vy ste e, urobili ďalší krok a hľadali ste novú e, metódu. A čo vám zabránilo e, v tom hľadať novú metódu testovania a zároveň sa pozrieť, či tam nedochádza k podvodom a čo sa tam deje. Nikto mm, Európskej komisii e, nepovedal ani slova o podvodnom softvéri, ani v rámci diskusie o CARS 21. Tam bol predložený len jeden pozmeňovací návrh, kde sa spomínal E, podvodný software. E, ani len e, žiadne stanovisko nebolo k tomuto vyprodukované. To znamená, že žiadne obavy v tomto smere neboli. Až neskôr sa prišlo na tento škandál s Volkswagenom. A predtým ani zastupcovia parlamentu takéto niečo, na takéto niečo ani nepomysleli. Len sme vedeli, čo bolo vedecky dokázané a síce, že sú rozdiely medzi laboratórnymi testami a testami v premávke a na to sa odštatovala iniciatíva, aby sa zistili príčiny. Komisia nie je policajtom, je legislátorom a ja som začal konať po tom, čo sme tieto zistenia mali a konal som primerane, pokiaľ ide o, o emisie e, z chladničiek. Tam boli aj začaté konania voči Daimler-Benz pokiaľ ide o Eh, eh, Mercedes-Benz. Eh, existujú informácie, predsa, ktoré sú k dispozícii a GRC dokonca navštívila aj tá delegácia a mali sme taký dojem, že nie všetky informácie boli postačujúco využívané. Bolo to politické rozhodnutie. Prečo nebola využitá táto možnosť? Áno, nie je to policajná práca, ale vaša práca. Je to veľmi zaujímavé. My sme urobili e, to, že sme samozrejme chceli e, preskúmať, prečo tieto odchýlky existujú a dopracovať sa k e, riešeniu, aby sme mali text, ktorý by upravoval redukciu takýchto odchýliek. Potom prišiel ale návrh RDE, misie počas reálnych podmienok jazdy. E, chcem ale zdôrazniť, že priemysel vždy bol e, proti tomu a e, GFS tu bola vždy protagonistom. GRC tu bola vždy protagonistom. Mm, ja som nemal za úlohu skúmať tieto veci, ale sa postarať o nové normy, ktoré zabezpečia boj proti týmto odchýlkam. Vieme, e, že e, v e, Bruseli boli tiež zistené určité odchýlky a mm, došlo aj k silnejším kontrolám. Na záver kolega to Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť o podvodných eh, softveroch, čiže moje otázky sa nebudú týkať eh, podvodného eh, softveru, takže neviadrujte sa k tomu, lebo tie otázky sa toho týkať nebudú. Ale otázka moja znie, prečo ste nezačali konať v súvislosti s nesúladom, teda vozidla nesplňali e, legislatívu, e, ktorú mali e, splňať za obvyklých podmienok použitia. Čiže tie rozdiely medzi nameranými údajmi a, porovná a, a, a limitmi, nes, nebolo to v súlade s existujúcou legislatívou. Prečo ste toto neriešili? Pokiaľ ide o dohľad nad trhom. To je v kompetencii členských štátov. Členské štáty na to nikdy nepoukázali. To je v kompetencii členských štátov a to, to neplatí, to tak nie je, hovorí pán Eichhout. Prepačte, ale hovoríme o nariadení z 2009, e, kde sa, čo znamená, že sa právo musí priamo implementovať, čiže ak to vozidlo nie je e, v súlade e, s limitmi v obvyklej premávke, potom nie je v súlade s existujúcimi pravidlami a potom je to komisia, ktorá má osloviť členské štáty, prečo situáciu neriešili. Prečo ste to tak neurobili e, nikto komisiu o tomto neinformoval. 20 e, ľudí je e, zamestnaných v tomto úseku pre automobily ale tam bol rozdiel medzi nameranými emisiami. EGRC to vedeli už v 2010, takže aj vy ste to vedeli. Aj pán komisár Potočník povedal, že práve ten nesúlad bol, e, bol problémom, že nové vozidla emitovali viac. Prečo ste to neriešili? Už som veľmi jasne povedal, že typové schvaľovanie e, Európska komisia nemôže odňať. To je v kompetencii členských členských štátov. My e, nemám kompetenciu stiahnuť typové schválenie. Ja nehovorím o stiahnutí e, určitých vozidiel, ja hovorím o penalizácii krajiny, ktorá e, tieto vozidlá nestiahne. Ak je známe, že emituje oveľa viac, než je limit, čo predsa bolo zistené v správe GRC, prečo ste nepostihovali tieto krajiny? Ja nehovorím o stiahnutí tých vozidel, ja hovorím o, o postihnutí, nejakom postihe pre túto, postihu pre túto krajinu. Už môžem len opakovať, aby ste začali toto konanie, potrebujete mať platný právny základ a jasné údaje. A Európska komisia nemala e, postačujúcich pracovníkov a nemala ani mandát, aby priamo na mieste všetko e, preskúmala, preverila. Nož tak to je, také sú pravidlá. Možno e, by bolo treba a pýtam sa, prečo e, ste e, túto politickú voľbu si e, zvolili. Z 2012. pán Potočník v liste konštatuje, že sú tam obavy, že sa vozidlá testujú tak, aby vyhovovali limitom. A tam už sa vlastne žiada konať a vy ste nekonali. Prečo ste nekonali? Pán poslanec, politické iniciatívy boli eh, prijaté, ale neboli eh, dosť eh, nosné reforma textu prepracovanie rámcovej smernice, dohľad nad trhom. Komisia nemôže porušovať e, platné pravidlá. Mm, raz sa tak stalo a bola potrestaná Európskym súdnym dvorom. E, iniciatívy, e, ktoré napadnú členské štáty, vždy teda doteraz Európsky súdny dvor dá za pravdu v týchto prípadoch eh, členským eh, štátom. Ak, len ak by eh, to bol negatívny posudok, až vtedy môžeme zasiahnuť a, na, a, tomu sa, a toho sa musím pridržať. Sme chceli zmeniť pravidla, ktoré platili ako neaplikovateľné. Vy ste sa, či tu vôbec je nejaká príčina, aby ste to urobili? Áno, dali sme mandát štátom, aby verifikovali, či došlo z, k zneužitiu. Francúzske orgány zakázali predaj vozidiel a potom informovali Európsku komisiu a vo vzťahu k týmto špecifickým modelom Daimler-Benz nesplňa Uh, pravidla, pokiaľ ide o chladiacu tekutinu. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Potrebujeme mať uh, dobrý základ pred súdom. E, vy ste si overili, či ste mali potenciálne takýto základ? Koľko modelov kár je na trhu? Chcete, aby som skontroloval všetky modely, ktoré sú k dispozícii na trhu EÚ? To nie je možné. A určite to nemá robiť komisia. Takéto vyšetrovania, čo komisia potrebuje urobiť, je to, aby sa aplikovali a boli jasné pravidlá. Zvyšok je už len propaganda požiadali ste, aby boli správ, tieto informácie v správe z roku 2011. To by napomohlo objasneniu tohto prípadu. Prepačte, ale musíte odpovedať na túto otázku. Je to veľmi jednoduchá otázka. Prečo ste požiadali o zachovanie dát z roku 2001 v správe GSR? O akej správe hovoríte? Správa 2011, správa GRC. Dáta tam boli. Prečo ste... Anonymizované. Prečo ste ma mm, o to žiadali? Pokiaľ ide o anonymizáciu týchto dát, nespomínam si ale boli tu testy, ktoré sa e, týkali niektorých, nie všetkých modelov a, A z tohto dôvodu e, my sme mohli, tu, mohlo by to byť riziko, že budeme kriminalizovať niektoré časti e, na úkor iných. Neboli tu takéto prístroje nie je tu zoznam e, v tejto správe a to sa týka aj modelov a nemôžeme sa pozrieť len na niektoré. Cieľom bolo zistiť, či sú tu nejaké rozdiely medzi emisiami meranými v laboratóriu a na ceste. Boli tu rozdiely a preto sme požiadali Gerce, aby bola vypracovaná nová štúdia a tam bol pozitívny výsledok. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka, ďakujem pánovi Tajanimu, ďakujem všetkým kolegom. Bol to, bolo to veľmi intenzívne popoludne, ale myslím, že sme mali veľmi zaujímavé dve vypočutia. Je tu len jedna dôležitá vec pre vás všetkých, aby ste poďakovali tlmočníkom, ktorí zostali pol hodinu navyše, takže pani predsednička Láskovo ďakuje tlmočníkom.